bod číslo 11 zasadnutia výboru AFED, perspektívy európskej integrácie a prístupový proces Západného Balkánu. Poprosím vás, zaujmite svoje miesta a potom sa pustíme do práce. Už máme trošku meškanie zo pár minút prvom rade mi dovolte privítať všetkých našich kolegov z národných parlamentov z, Európs- z členských štátov EÚ. Vítajte na zasadnutí medziparlamentného výboru, výboru AFET Európskeho parlamentu. Som rád, že môžem opätovne privítať našich kolegov z oblasti Západného Balkánu. Zdravím aj mladých členov parlamentov, aktivistov z regiónu, ktorí sa k nám pripoja počas nášho zasadnutia. Toto zasadnutie je poslednou časťou eh, okrúhleho stola na vysokej úrovni, ktorá je venovaná európskej integrácie Západného Balkánu, ktorá spája členov parlamentu z celej Európy a po analýze finančnej podpory, e, ktorá sprevádzala e, prístupový proces dnes ráno, sa teraz dostávame k širšej agende rozšírenia a integrácie. Často počas našich e, denodenných povinností a úsilia často nevidíme les pre lesy. Musíme si preto pripomínať väčší obraz a to, že Európska integrácia je veľmi dôležitá. Musíme samozrejme mať na pamäti aj hlboké zmeny, cez ktoré Európa a celý svet prešli od prvého rozšírenia Európskeho spoločenstva v roku 1973 až po posledné kolo v roku 2013. Pre 15 rokmi stála EÚ na začiatku najväčšieho rozšírenia. Ja som si istý, že niektorí z našich kolegov budú jedného dňa poslancami Európskeho parlamentu a ich krajiny budú pripravené predsedať Rade EÚ, tak ako sa naši bulharskí priatelia práve teraz pripravujú práve teraz, aby prevzali predsednícku taktovku od Estonska v januári. Vážení kolegovia, parlamentná dimenzia je zásadnou súčasťou prístupového procesu od jeho samotného počiatku až po plnoprávne členstvo. Navyše, parlamenty schváľujú e, legislatívu, ktorá sa týka reforiem v spojitosti s EÚ, majú rozpočtové právomoci a v neposlednom rade ratifikujú medzinárodné zmluvy vrátane pohraničných dohôd. Ako členovia parlamentu, ako poslanci zohrávate zásadnú úlohu pri schváľovaní nelahkých réforiem, pri ochrane ľudských práv, pri budovaní dobrých susedských vzťahov a zabezpečovania legitimnosti, koherentnosti a kontinuity procesu rozšírenia. Vážení kolegovia, vítajte ešte raz na dnešnom zasadnutí, na dnešnej diskusii. Predtým, než udelím slovo našim hosťom, Musím povedať, že sme rozoslali kartičky našim kolegom z národných parlamentov. Keby ste mohli tieto kartičky vyplniť a vráte ich sekretariátu, ak zamýšľate v diskusii vystúpiť. Teraz by som poprosil náš jednému pravidelnému hostovi našich zasadnutí. Je to pán Christian Danielson, generálny riaditeľ pre vyjednávanie v oblasti susedstva a rozšírenie z DG NIR. Poprosím ho, aby nám teraz poskytol taký všeobecný pohľad a potom dúfam v produktívnu diskusiu. Pán Danielson, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení poslanci Európsky, poslancov z európskych krajín a Západného Balkánu. Som nesmierne rád, že sa môžem dnes na vás obrátiť. Zásadnutie je veľmi správne načasované a ponúka nám možnosť nielen zbilanc- zabilancovať si a pozrieť sa na to, aký pokrok sme urobili, ale pozrieť sa aj na to, ako vyzerajú ďalšie kroky do budúcna, ďalšie kroky balkánskych krajín na ich ceste do EÚ. Kľúčovým elementom je spolupráca a s Európskym parlamentom a jeho podpora a spolupráca s národnými parlamentmi členských štátov. A samozrejme, s parlamentmi krajín Západného Balkánu. Krajiny eh, prešli veľký kus cesty od vojny v 90. rokoch a európska perspektíva bola hnacou silou tohto prechodu. Vidíme to, vidíme to v takých v takých veciach, akými je liberalizácia vízového režimu. Um, prepačte, Pán predseda sa pýta, čo sa deje. To nie je bežné v Európskom parlamente. No idea what was written, but it's not... Neviem, čo bolo napísané, ale nie je to bežné v rámci parlamentu. Host bude pokračovať. Krajiny prešli veľký kus cesty a od vojny v 90. rokoch a európska perspektíva bola hnacou silou pre všetky tieto krajiny. Vnímame to, vnímame to zlep, v zlepšení podnikateľských príležito, príležitostí, e, liberalizácii vízového režimu, aj, ale aj pokiaľ ide o lepšie demokratické procesy a politickú stabilitu, ktorá panuje v týchto krajinách. A je jasné v tomto kontexte, že e, summit e, v Tesalonikách v roku 2003 bol dôležitým bodom pre celý región a viedlo vo finále k tomu, že sa v roku 2013 Chorvátsko stalo členom EÚ. A teraz je tu nová dynamika vo vzťahoch EÚ so zvyškom regiónu. A Myslím si, že dôležitosť Západného Balkánu bola jasne Európskou úniou uznaná a je to zrejme aj z konkrétnych príkladov našej spolupráce. Napríklad migračná kríza je jedným z konkrétnych príkladov, ale keďže pracujeme ako partneri, e, dôležitá je naša práca aj na globálnej scéne. Bez pochyby Západný Balkán má jasnú európsku perspektívu. To potvrdil aj predseda e, Európskej rady e, pri e, zasadnutí v marci a veľmi jasne to bolo opätovne potvrdené pánom Junckerom v, v jeho správe o stave únie v septembri. Ale táto jasná perspektíva nie je len jednosmernou cestou. E, krajiny západného Balkánu e, musia, musia prevzať e, na seba zodpovednosť. Musia zabezpečiť podmienky pre právny štát, spravodlivosť a podobne. To je zásadné pre európsky proces, ale aj pre prosperitu krajín samotných. Dovolte mi sa krátko pristaviť pri niektorých výzvach. Začnem právnym štátom. Právny štát je základom všetkých hodnôt, na ktorom je založená Európska únia. Mnoho krajín vynakladá úsilie e, v tejto v tejto oblasti, ale mnohé krajiny čelia aj problémom s efektivitou v tejto oblasti, či e, zodpovednosťou. A to má potom dosah na všetky oblasti politiky a má to aj negatívny dosah, pochopiteľne, na ekonomiku. Druhý aspekt je boj proti korupcii organizovanému zločinu. Opätovne krajiny sa snažia riešiť nedostatky systému inštitúcie zriadené boli, ale teraz naozaj musíme byť svedkami aj toho politického záväzku a konkrétnych výsledkov. Musíme vidieť, že sa veci vyšetrujú, stíhajú a že dochádza aj k príslušným odsúdeniam. Orgány naozaj musia začať rozkladať kriminálne siete a konfiškovať ich majetok. Po tretie, náležité fungovanie inštitúcií, najmä demokratických inštitúcií. To je kľúčová výzva. Ústredná úloha parlamentu musí byť posilnená, nemusím to tu hovoriť, a tým zabezpečíme konštruktívny dialog naprieč celým politickým spektrom, najmä v parlamentu. Diskusia by sa mala odohrávať v parlamente a mala by aj pokračovať na pôde parlamentu. Dôležitú úlohu zohráva aj občianská spoločnosť a aktívny dialog medzi občianskou spoločnosťou a vládou vedie k tomu, že vlády sú lepšie, že je menej korupcie, procesy sú transparentnejšie a že e, panuje potom lepšia dôvera do budúcna. Ďalšou veľmi dôležitou dôležitým aspektom sú základné práva. Praktická implementácia však v istých oblastiach ešte zaostáva a takisto aj otázka slobody prejavu a médií zostáva obavou. Média zohrávajú v regióne kľúčovú úlohu. Slobodné médiá môžu brať vlády na zodpovednosť a to je dôležité pre budúcnosť reforiem a diskusiu. A preto za komisiu podporujeme iniciatívy v súvislosti s nezávislým a pluralistickým mediálnym sektorom. Šiestým aspektom je zmierenie. Trvácná stabilita v regióne si vyžaduje oveľa väčší dôraz na zmier- zmierovaní a dobrých susedských vzťahoch. Nie vždy tomu tak je sú prekážky, ak si pozriete napríklad dialog medzi Srbskom a Kosovom, tak teraz je tá historická príležitosť, aby sme našli riešenie rozporov, ktoré panovali v regióne príliš dlho. A nezabúdajme, že aj európska integrácia začala po, po eh, devastačnej vojne a um, integrácia a zmierovanie neboli od, o upieraní E, si zodpovednosti. Nebolo o, neboli o tom, že sa len prevrátil list. Bolo to o budovaní lepšej budúcnosti, o poučení sa z histórie. A tedy to tak chceli európsky občania a to chcú aj obyvateľia Západného Balkánu. A preto je dôležité, aby sme využili obnovenú dynamiku vo vzťahu EÚ s regionom Západného Balkánu, aby sme sa snažili o zmierovanie, o zmierenia a o ďalšie aspekty, o ktorých som hovorila. Potom, pokiaľ ide o ekonomické príležitosti, bohužiaľ veľa ľudí musí migrovať vzhľadom na situáciu Často, často nekalá e, konkurencia má dosah na na celú ekonomiku. Sú v tejto oblasti potrebné reformy, ktoré by, ktoré by pomohli ekonomike sa pohnúť vpred. Musíme preto vychádzať z investícií a z exportu. Pochopiteľne Ehm, toto všetko je súčasťou programu Reforiem, ktorý poskytuje krajinám cestovnú mapu, ktorý by riešil zlepšenie podnikateľského prostredia, ehm, reštrukturalizáciu štátnych podnikov, finanč, reštrukturalizáciu finančného sektoru a tak ďalej. Samozrejme, my, vy ste posilnili aj ehm, integráciu regiónu, a tento nový element určite proces integrácie posilňuje pre všetky krajiny a posilňuje hospodárstva e, cestou projektov konektivity v rôznych dôležitých odvetviach hospodárstva. A nemusím, nemusím zdôrazňovať, že komisia podporuje všetky tieto procesy v maximálnej možnej miere. Dnes ráno sa diskutovalo o IP, len som chcel zdôrazniť, že okrem toho e, prichádzajú investície e, do konektivity a, alebo teda prichádzajú investície a my ich na strane konektivity podporujeme. Počas nadchádzajúcich mesiacov našu prácu ešte posilníme za komisiu aj ďalších európskych inštitúcií. Teraz práve potrebujeme e, to, aby krajiny samotné um, realizovali konkrétne kroky. Hovoril som o, o, právny štá, o právnom štáte, základných právach, ale sú aj iné oblasti, kde e, krajiny musia trošku vystupňovať svoje úsilie. E, rok 2018 bude v tomto ohľade kľúčový. Komisia pracuje na stratégii pre e, trvácnú perspektívu integrácie E, Západného Balkánu bude prijatá potom v roku 2019 a v apríli sa budeme mať zvyčajný balíček so správami, ktorý predložíme a pozrieme sa na to, kde sa krajiny konkrétne nachádzajú v porovnaní s tým, kde by sa mali nachádzať na to, aby sa pripojili k Európskej únii. No a to bude tvoriť dobrý základ diskusie, ktorá sa odohrá v júni a medzi tým sa bude konať Um, summit pre Západný Balkán v Sofii. Veľmi sa, veľmi sa naň tešíme. Vážení poslanci, je zrejme, že všetky inštitúcie usilovne pracujú v tomto smere a ja by som veľmi rád chcel povzbudiť celý región, aby sa chopil príležitosti a nemusím zdôrazňovať, že podpora a kooperácia Európskeho parlamentu, národných parlamentov členských štátov EÚ, ale samozrejme aj parlamentov krajín Západného Balkánu bude zásadná, aby sme si dynamiku udržali a aby sme plne využili príležitosti, ktoré krajiny majú. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Veľmi pekne ďakujem nášmu hostovi za úvodné pripomienky. Teraz sa obraciam na našich kolegov z krajín Západného Balkánu. Tak ako bolo uvedené predstihu, každý zo šiestich parlamentov má 5 minút na úvodné pripomienky. Teraz poprosím zástupcov šiestich krajín Západného Balkánu a začneme, začneme abecedným poradím. Prvým rečníkom je pán Tauland Bala, je z albanského parlamentu, je členom Európskeho integračného výboru. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne your personal engagement. Dovolte mi, aby som vám osobne poďakoval eh, za vašu prácu, za vašu angažovanosť. A ďakujem aj kolegom v, z parlamentu, pánovi Kukanovi, pánovi Fleckensteinovi, pánovi Picovi. Prepašte, asi nevymenujem všetkých, ale je veľmi dôležité, eh, aby aby ste venovali pozornosť základnému, západnému Balkánu, prepačte. My máme obrovský záujem o členstvo EÚ. Je to náš strategický sieť, cieľ, ktorý vychádza z širokého konsenzu v spoločnosti. Integrácia Albánska je pochopiteľne považovaná za jedinú alternatívu. Je dôležitá pre stabilnú demokraciu, rozvoj ekonomiky a v súčasnej dobe pochopiteľne dôležitá aj z pohľadu bezpečnosti. Albánsky parlament prijal konkrétne opatrenia, aby vyšiel v ústretí správe Európskej komisie. Išlo aj o podmienky otvorenia prístupových rokovaní. My sme prijali akčný plán na implementáciu odporúčaní správy Európskej komisie. Je tam definovaných 5 cieľov a príslušné opatrenia. Albánsky parlament v kontexte e, reformy justície, ktorá bola zásadná pre naše, náš prístupový proces, jednomyselne prijal 7 prioritných zákonov, zákonov, vrátane, vrátane vetovacieho zákona. Prijali sme 13 e, zákonov z bali, justičného balíčka a pokračovali sme v práci v prípravných prácach na ďalších legislatívnych návrhoch. Pre ďalšie posilňovanie dialógu medzi parlamentnými stranami je prioritou pre nás a tento dialog skup, tento tento dialog, výsledkom tohto dialogu bolo zlepšenie politickej klímy v našej krajine. Pokročili sme v posilňovaní legislatívnej úlohy parlamentu, bola posilnená transparentnosť parlamentu a takisto bola posilnená aj administratívna kapacita. Stabilizácia um, um, stanovujúcej rady mm, uznal úlohu a prácu Albánska a jeho úlohu ako partnera Stabilizačná asociačná rada ocenila eh, kontinuálnu účasť Albánska na jednotlivých regionálnych procesoch a jeho dobré susedské vzťahy a konštruktívny susedský postoj. Bolo zdôraznené, že dobré susedské vzťahy a regionálna stabilita sú zásadnými prvkami pre stabilizačný a asociačný proces. Albánsko sa, sa zavezuje naďalej spolupracovať s partnermi v rámci procesu. Albánsko v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu pri implementácii dvoch dôležitých eh, iniciatív. Um, ide o, ide o um, ide o iniciatívu pre mládež a Fond pre Západný Balkán. Cieľom je zlepšiť spoluprácu a interakciu medzi zúčastňujúcimi sa štátmi. Cieľom je aj posilniť medziregionálnu mobilitu mladých a e, pozitívny dosah e, najmä e, zo strany občianskej spoločnosti na práci na prístupovej agende. Ehm, Albánsko eh, chce ďalej pracovať na ekonomickom pláne a takisto sa teší na summit. Chcem teraz, vážení kolegovia, povedať následovné. My eh, v Albánsku došlo k zmene z chaotickej postkomunistickej krajine, krajiny eh, k, k zákonnej krajine a my ďakujeme Európskej únii za ich pomoc a chceme byť súčasťou Európskeho spoločenstva národov, chceme zdieľať hodnoty EÚ a rešpektovať demokraciu a e, princípy právneho štátu. Naši občania nám povedali, že toto je spôsob, toto je cesta, ktorú si želajú a je zodpovednosťou parlamentu konať v nadväznosti na to, čo nám povedali naši občania. Očakávame, že budeme, že pokročíme a že sa dopracujeme do cieľa, teda k tomu, že sa pripojíme k európskej rodine. Ďakujem. Ďakujem, to bolo presne 5 minút. A teraz môžeme udeliť slovo zástupcovi eh, z parlamentného zhromaždenia eh, Bosnej Hercegoviny pani Bojane Krištu. Nech sa páči, máte slovo. Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, odmah na početku u ime izaslanstva parlamentarne... Ďakujem pekne. Chcem sa vám eh, poďakovať v mene nášho parlamentu za tú príležitosť, že môžem k vám teraz prehovoriť. je eh, jednoznačné, že krajiny tohto regiónu eh, patria do EÚ. Predvstupový proces je pre nás najvyššou eh, prioritou. Pristúpenie do EÚ e, nám zabezpečí stabilitu, bezpečnosť pre e, investície, prosperitu. Na našej e, ceste sa nám už podarilo dosiahnuť určité dôležité milníky, ako vstup do platnosti dohody o stabilizácii asociácií, odovzdanie formálnej žiadosti o pristúpenie do EÚ. Zatiaľ e, pracujeme na odpovediach e, dotazníka do konca roka. Tento postup bude sfinalizovaný. E, dôležitým milníkom bola aj reformná agenda. Žiaľ, chýbala politická vôľa aj dôvera politických aktérov v poslednom čase teda e, sme svedkami určitej stagnácie, pokiaľ ide o realizáciu reform a vo všeobecnosti otázku integrácie do EÚ. Napriek tomu Napriek všetkým výzvam sme zomknutí. Bosna a Hercegovina je presvedčená, že EÚ predstavuje budúcnosť pre našu krajinu. Pokiaľ e, tento cieľ dosiahneme, je potrebné veľmi intenzívne ďalej pracovať a realizovať reformnú agendu pomocou harmonizovaných a konsolidovaných e, odpovedí na dotazník Európskej komisie a vďaka e, reforme e, volebného zákona, tak ako vlastne e, sme to požiadaní. Takisto treba bojovať proti korupcii, krimin- kr- organizovanej kriminalite aj terorizmu. E, z dôvodov, že sa e, nachádzame v predvolebnom období, Žiaľ, musím povedať, že toto obdobie nie je to najlepšie pre reformné aktivity Dôsledkom tohto stavu je, že celá série zákonov nebola prijatá napríklad eh, ohľadom eh, colných, colnej legislatívy, čo by mohlo stimulovať investície do cestnej eh, infraštruktúry. K základným výzvam pre nás napríklad platí prijatie volebného zákona. Vieme, že to, to, to treba prijať v súlade s tým, ako nás o to žiadal súdny dvor. Veríme, že sa podarí vyriešiť problémy vďaka dialógu keďže Bosna a Hercegovina je krajinou, ktorá e, vlastne geograficky patrí do EÚ. E, sme dôležití pre riešenie víziev ako situácia e, ohľadom migrácie, Brexitu alebo aj otázky v Španielsku Ehm, nielen z, eh, geogra- z hľadiska geografickej logiky patríme do EÚ, ale aj preto, že rovnako ako naši susedia sme silne orientovaní na Európsku úniu a hlásime sa k európskym hodnotám. Ďalší dôležitý prvok v tomto procese predstavujú eh, naše eh, vzťahy dobrého susedstva s okolitými krajinami. Je dôležité, aby sme pracovali na eh, riešení problémov, ktoré medzi nami ešte ostávajú a to formou diplomácie. To je najdôležitejšia forma eh, riešenia týchto eh, problémov. E, iba Európska Bosna a Hercegovina bude môcť predstavovať najvyššiu možnú mieru bezpečnosti pre e, členské štáty a bude môcť e, vlastne prispieť k bezpečnosti a stabilite Európskej únie najvyššou možnou mierou. Ďakujem. Voilà. The next speaker is for the Assembly of Kosovo. Ďakujem ďalším rečníkom je pán Memli eh, eh, Krasníky z eh, Kosovského parlamentu. Uh, and... Vážený pán predseda, dámy a páni, kolegovia z parlamentov Západného Balkánu, na úvod chcem povedať, že si veľmi ceníme tieto rokovania za kruhlým stolom na vysokej úrovni. Dúfajme, že to bude pokračovať aj v budúcnosti. Dáva nám to príležitosť priamej výmeny názorov nielen e, s úradníkmi v Bruseli, ale porovnať aj e, pokrok s ostatnými krajinami v regióne pre nás eh, je európska agenda veľmi dôležitá. Aj eh, naša, eh, naše politické diskusie sú dominované práve touto témou. Nebudem sa tu venovať každému aspektu vzťahov Kosova z EÚ, ale chcem sa sústrediť na tie najdôležitejšie body v tejto oblasti. Na začiatok by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som zdôraznil význam uh, jasnej EÚ perspektívy pre Kosovo, ako aj celý región, ako e, e, to už e, povedal Jean-Claude Juncker vo svojom prejave stave únie, pokiaľ ide o novú stratégiu rozširovania na budúci rok. Kosovo si, zaž, si zaslúži svoju šancu bojovať o členstvo v EÚ nedostatok takéto perspektívy by vlastne poškodzovalo naše úsilie. Eh, Kosovo, v Kosove tu bol cyklus eh, volieb. Eh, napriek zmenám vo vláde predsa len nič sa nemení na našej európskej perspektíve pre Kosovo. Je to naša najvyššia ašpirácia a najvyššia priorita pre všetky štátne inštitúcie. Uh, obzvlášť pokiaľ ide implementáciu stabilizačnej a asociačnej dohody. Treba aj zabezpečiť slobodu voľného pohybu pre kosovčanov v šengenskom priestore odstranením vizového režimu. Pokiaľ ide o stabilizačnú asociačnú dohodu, tam otázky postúpili Chcem aj posilniť e, e, implementáciu, vyhľada sa dobrá implementáciu reformnej e, agendy. To je projektný nástroj na realizáciu reforiem. Revidujeme priority na budúci rok. Zahajuje sa teraz vnútorná reflexia. Potom spoločne s Európskou komisiou sa dohodneme na nastavujúcich reformách vláda aj e, parlament e, sa e, zasadzujú za realizáciu všetkých potrebných reform, aby sme dosiahli kandidátsky štatút v čo najkračom období. Pokiaľ ide o vízovú liberalizáciu, ako čas beží, e, stále e, e, je urgentnejšia potreba nájsť riešenie pre aktuálnu situáciu. Aktuálny stav nie je dobrý pre občanov Kosova, obzvlášť pre mladých. Po vytvorení vlády E, dúfame, že sa ukončia e, určité e, postupy v tejto súvislosti čo najrýchlejšie. Našim cieľom je zlepšiť našu situáciu v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu. My patríme k najúspešnejším, pokiaľ ide o boj proti ilegálnej migrácii, ale opakujem, že všetci občania si zaslúžia mať možnosť cestovať voľne do šengenského priestoru, nechceme byť čiernou dierou. Všetky ostatné krajiny regiónu už veľa rokov majú túto možnosť. Pokiaľ ide o regionálnu ko kooperáciu, zasadzujeme sa na dobré susedské vzťahy a spoluprácu s krajinami v našom susedstve čo eh, eh, je teda našim eh, cieľom. Triesky, terský summit je veľmi dôležitý, treba odburávať bariéry pre e, obchod, pokiaľ ide o regionálne mechanizmy, e, dohoda e, podpísaná v roku 2017 je veľmi dôležitá. Takisto potvoríme akčný plán pre regionálnu ekonomickú oblasť napriek teda otáznikom týkajúcim sa neuznania zo strany Bosny a Hercegoviny a Srbska Zasudíme sa za dialog s e, Srbskom, participujeme e, na kolách e, dialogu, participovali sme aj v predvolebnom období, ale problém je tu s implementáciou v určitých oblastiach. Napriek tomu si myslíme, že dialog potrebuje byť jasne načasovaný, musí to byť aj jasný koniec, zreteľný. A chcem na záver poďakovať všetkým členom Európskeho parlamentu, aj e, európskym inštitúciám za ich neustalú podporu e, Kosova, jeho inštitúcií, ale potrebujeme mať jasnú perspektívu alebo aspoň nejaké vnímanie jasnej e, perspektívy. To je veľmi dôležité, aby sa udržal entuziasmus súvisiaci s našou integráciou Ďakujem slovo. Budeme teraz pán Gruby, predseda výboru pre európske záležitosti z parlamentu bývalej eh, Juhoslovenskej republiky. Macedónsko, nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you. Thank you very much. Distinguished Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Mr. Danielson, distinguished... Ďakujem veľmi pekne, pán Danielson, eh, vážení eh, europoslanci, eh, vážení kolegovia z regionálnych parlamentov. Priatelia, v prvom rade ďakujem za vaše pozvanie, ďakujem za organizovanie tejto konferencie, ďakujem za to, že ste nás všetkých združili tu pod jednou strechou Európskeho parlamentu a konečne sa nachádzame tam, kde patríme, my zo všetkých krajín Západného Balkánu. A chcem tiež poďakovať za príležitosť e, e, porozprávať o novom príbehu Macedónska, e, príbehu, ktorý budujeme, čo je spoločným úspechom EÚ a macedónskych orgánov. Začnem. V roku 2005, pred 12 rokmi, Macedónsko získalo kandidátske postavenie pre členstvo do EÚ. Pred 12, 12, 12 rokov už čakáme v roku 2008 sme dostali pozitívne odporúčanie e, komisie na začatie prístupových rokovaní. V roku 2009 vízovú liberalizáciu ktorá chýba našim priateľom z Kosova. Žiadame o vašu podporu, aby aj oni získali vízovú liberalizáciu, aby, pretože my sme všetci Európania. A teraz predstavte si, dnes tu máme prípad sui e, generis jedinečný, máme tu podmienečné odporúčanie začať prístupové rokovania pre plné členstvo do EÚ. Ale chcem vás ubezpečiť, že my všetci, ktorí za, tu zastupujeme Republiku Macedónsko z opozície, z koalície, e, zastávame za náš, za náš dlhodobý e, cieľ a princíp otvornosti voči nám všetkým a našou hlavnou prioritou je plné členstvo v NATO e aj v Európskej únii. Chceme mať krajinu, ktorá má dobré vzťahy so všetkými susednými krajinami. Snažíme sa o to, participujeme na všetkých regionálnych iniciatívach. Macedónsko eh, chce byť otvorené svetu. Začali sme proces implementácie eh, všetkých domácich úloh, úloh ktoré ste nám eh, udelili. Implementujeme E, e, mali sme slobodné demokratické voľby, ktoré boli všetkými akceptované. Hlas občanov, e, ktorí sa vyjadrili podporil reformnú cestu Republiky Macedónsko, čo je povinnosťou pre nás všetkých členov parlamentu zvolených primátorov aj členov vlády. Sústreďujeme sa e, na e, skutočné výsledky, zrealizovanie reforiem, ktoré vám chceme čo najskôr e, ukázať. Takže pokračovanie podpory pre, pokiaľ ide o zvolenie nového verejného prokurátora, prijatie e, zákonov pre vlast súdnictva, ako napríklad ochrana svetkov, alebo e, e, teda zákon o ilustrácii sudcov, rôzne reštriktívne opatrenia. Toto chceme vyriešiť do konca roka takisto. E, chceme zvoliť aj ústavných sudcov. Všetky tieto reformy a tieto úlohy sú súčasťou domácich úloh, ktoré ste nám dali. E, všetko to bude prijaté do decembra, preto e, očakávame, že potom už bude podmienenosť patriť, z vašej strany patriť v minulosti a že to bude mať teda jasné odporúčanie a aj jasný dátum, kedy začať prístupové rokovania. Zároveň snažíme o politický dialog a chceme, aby Macedónsko sa približovalo kontinuálne EÚ v všetkých oblastiach mediálna sloboda, sloboda vyjadrenia boj proti e, korupcii, dobré susedské vzťahy, e, občianská spoločnosť. Pokiaľ ide o dobré susedské vzťahy, som veľmi rád, že môžem tiež oznámiť, že pravdepodobne do konca tohto roka parlament zratifikuje e, dobrosusedské vzťahy s našou susedskou republikou Bulharsko čo nám tiež všetky momentálne e, predstavuje e, zábranu a pomôže nám to aj v ďalšom spore, ktorý tu máme, ktorý je a veľmi absurdný, teda s našim susedom e, Gréckom ohľadom názvu našej republiky. Sme v dialogu s Atenami a veríme, že rok 2018 bude rokom, kedy sa všetky tieto otázky, ktoré som spomenul, vyriešia. Keď e, vykonáme všetko to, čo som spomenul, tak e, vlastne budeme mať dosiahnutý základný cieľ, teda znovu získanie dôvery našich občanov v inštitúcie a e, vybudovanie dobrých vzťahov so všetkými našimi susedmi, ktorých máme. Vidím tu kolegov zo Srbska, Albánska, Kosova, s ktorými máme exemplárne vzťahy a ja im chcem e, poďakovať týmto aj za ich plnú e, podporu. A e, na záver, ak mi dáte ďalšiu minútku, nie minútku, pol minútku z neodpoveď. My v Macedónsku sme dostali druhú šancu všetci spolu, mimovládne organizácie, politické strany a podobne. Čo to ten úspech, čo sme dosiahli, sme dosiahli spoločne Eh, prosím, buďte tu s nami eh, počas celej tejto eh, cesty až k svojim rokovaniam. Pokračujme v tomto spoločnom úsilí, pretože my sme všetci jedno, my sme všetci jedna Európa. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán Adrian Vuksanovič, predseda Výboru pre európsku integráciu z parlamentu v Černej hore. Vážený pán e, predseda, dámy páni, chcel by som e, vyjadriť moju radosť nad tým, že sa môžem zúčastniť dnešného podujatia, ktorý e, predstavuje dobrý stimul pre politiku rozširovania. Predtým, než tu popíšem moje hlavné argumenty, chcem vyjadriť moju radosť nad tým, čo včera povedal pán Charles Stanok. Bolo veľmi dobré E, vypočuť si všetky tie slova chvály, e, pokiaľ ide o Montenegro, zaslúžime si ju. Chcem e, tu zdôrazniť list pána Junkera, v ktorom sa po prvýkrát spomína konkrétny dátum pre členstvo Srbska Čiernej hory Eh, my sme boli vždy eh, pripravení. Dúfajme, že eh, sa to teda zrealizuje aj ešte pred rokom 2025, že ešte pred týmto dátumom budeme rovnoprávnym členom úplným e plným členom. Zastávame princíp regaty a nie konvojový princíp. Musím zvýrazniť v tejto súvislosti Chceme e, poskytnúť pomocnú ruku e, všetkým našim susedom e, na, naš, na ich reformnej ceste, tak ako sme aj my dostali od našich priateľov podporu a myslíme si, že každá krajina sa má hodnotiť podľa výsledkov, ktoré ona sama dosiahla. Nemyslíme si, že by sme komukolvek pomáhali, keď by sme splnili požiadavky, ktoré sa od nás očakávajú. A museli by sme čakať na ostatných, kedy e, oni splnia tie svoje a boli by sme potom všetci e, prijatí e, v jednom balíčku. Sme presvedčení, že u teda sa veľmi zaujíma, podporuje Západný Balkán, podporujeme proces Berlin Plus, Eh, to je teda iniciatíva pána Sigmara eh, Gabriela. Bez dobrej infraštruktúrnej prepojenosti eh, sme presvedčení, že nemôžeme mať skutočne dobré susedské vzťahy. A Dôležité bude aj predsedníctvo Bulharska, ktoré sa blíži. Čiernu horu e, nazva, nazývajú právom štá, š, e, favoritom, pokiaľ ide o členstvo v EÚ. E Otvorili sme 28 rokovacích kapitol, 3, z ktorých sme predbežne uzavreli. A musím povedať, že som veľmi spokojný s tým, že E, naša cesta sa stretáva s konsenzom e, tak vlády, ako aj opozície, aj e, teda celé spoločnosti. Prečo je Čierna hora taká úspešná na tejto európskej ceste? My sme úspešní na tejto ceste preto, lebo sme boli vždy súčasťou riešenia a nie problému. Ešte nie sme členmi EÚ, ale my už prežívame v každodennom živote európske hodnoty. E, ilustrujem to následovným príkladom. Počas tragických vojnových rokov sme boli jediná e, krajina, ktorá si zachovala mier, mierový stav. A i keď sme geograficky malá krajina, prijali sme veľa utečencov a týmto sme vlastne preukázali, aký sme otvorení napriek tomu, že sme prežívali ekonomickú krízu a ďalšie typy kríz naraz. Pred 11 rokmi sme obnovili svoju nezávislosť. To je vždy veľmi dramatická udalosť. A takisto pripomínam, že patríme k malému počtu krajín, ktoré majú dobré vzťahy so všetkými našimi susedmi. A takisto pripomínam, že rešpektujeme práva menšín. Ja som napríklad členom chorvátskej menšiny v Čiernej hore. A my dokonca podporujeme práva menšín e, v našej krajine a tie menšiny e, sa nám za to pozitívne odplácajú, môžem tak povedať, tým, že podporujú suverenitu nášho štátu. To sú teda príklady, ako my už dnes aplikujeme európske hodnoty a prežívame ich v každodennom živote. No a my chceme premietnúť tieto hodnoty aj do inštitúcií a potrebujeme pritom vašu pomoc, samozrejme. Potrebujeme permanentných partnerov a sme veľmi vďační za spoluprácu s vami. Ďakujeme. Ďakujem a teraz na záver pán Milorad Michatovič zo Srbska. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, som veľmi rád, že sa môžem e, k vám prihovoriť v mene Národného zhromaždenia Srbskej republiky. Srbská republika sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach, ktoré sú venované regionálnej spolupráci na Západnom Balkáne a e, táto účasť je veľmi dôležitá, pretože e, pre nás je to strategická priorita. Srbsko a aj iné štáty tohto regiónu sa zúčastňujú na vzájomnej spolupráci, neustále sa snažíme zlepšovať vzájomnú spoluprácu, e, zúčastňujeme sa na regionálnych organizáciách a iniciatívach a takisto implementujeme podpísané dohody Domnievame sa, že náš región by sa mal stať regiónom stability a dialogu. A dúfam, že takýmto spôsobom budeme všetci spolupracovať v budúcnosti. Štáty Západného Balkánu v júni 2003 poprvýkrát dostali víziu vstupu do EÚ. Dostali sme časový plán rok 2025 ako rok možného členstva v EÚ pre Srbsko a Čiernu horu a dúfajme, že nakoniec aj celého západného Balkánu. E, dialog a vzájomná pomoc mm, sú preto predpoklady úspešnej budúcnosti. EÚ je strategický cieľ e, Srbskej republiky O tom neexistujú žiadne pochybnosti. Ja zdôrazňujem, že v Národnom zhromaždení Srbskej republiky dnes existuje väčšinová podpora členstva Srbska v Európskej únii. Táto podpora je cirka 86 a je to rovnako aj vo vláde. Všetky inštitúcie sa zhodujú na tom, že integračný proces je E, proces interných e, reforiem, ktorého cieľom je vytvoriť stabilné demokratické inštitúcie a trhové hospodárstvo. Pár slov k tomu, ako doteraz prebiehal e, tento proces. Srbsko začalo rokovania v 2014 a v decembri 2015 boli otvorené prvé rokovacie kapitoly. Doteraz sme otvorili 10 kapitol a dve boli dočasne uzavreté, dúf, uzavreté dúfame, že ďalšie tri kapitoly otvoríme do konca tohto roka. A domnievame sa, že tento proces by mohol byť aj urýchlený, pretože technicky, administratívne a profesne sme naozaj pripravení na rokovačný proces, pardon, na rokovací proces. A sme pripravení plniť naše požiadavky pardon, naše povinnosti, ktoré nám vyplývajú z tohto procesu. Ako viete, berlínsky proces dal novú perspektívu celému regiónu. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme um, sa na všetkom vzájomne dohodli a spolupracovali pri budovaní infraštruktúry v prvom rade, ale aj v ekonomike všeobecne a takisto aj pri podpore mládeže ekonomický rozvoj a zvýšenie životnej úrovne, to by mali byť naše hlavné úlohy. Západný Balkán má problém so odlivom mladých ľudí, od, odchádzajú od nás ľudia a toto je jeden z najväčších problémov nášho regiónu. A z toho dôvodu je potrebné implementovať reformy, aby sme vytvorili e, dobré prostredie pre mladých, kde by mohli prosperovať, tak aby západný Balkán ehm, týchto ľudí nestrácal. To, to je jedna veľká úloha, ktorú všetci máme. A projekty cezhraničnej spolupráce v tomto kontexte s podporou fondov EPA sú veľmi významné. Pozeráme sa na doterajšie rozšírenia a vidíme, že je to dvojsmerná cesta. Nové členské štáty zvyšujú politickú stabilitu a ekonomický pokrok únie a členské štát, pardon, členstvo v EÚ zasa zvyšuje politickú stabilitu vo vnútri týchto štátov a zvyšuje ich ekonomickú prosperitu. Som si istý, že iba so západným Balkánom môže Európska únia ostať e, zjednotená a stabilná. Ďakujem. Ďakujem, pán Mijatovič. No a potom, čo sme si vypočuli e, rôzne pripomienky zo západného Balkánu, obratiem sa na súčasné a budúce predsedníctvo Rady EÚ. E potom tu máme aj poslancov, ktorí sa zaoberajú Západným Balkánom. No a samozrejme Európsku zahraničnú službu. Prosím rečníkov, aby sa obmedzili na 5-6 minút. Pani Kajt Pentus Rozimanus je ďalšou rečníčkou a je zástupkyňou predsedu Európske, pardon, Estonského parlamentu. Áno, dobre ste to vyslovili. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, poslanci, poslankyne. Ďakujem za zorganizovanie dnešného dialogu. Ja som z predsedníckého štátu, ale zároveň pochádzam aj zo štátu, ktorý e, prekonal veľmi náročné reformy, ktoré neboli vždy príjemné a my určite podporujeme e, to, aby Európska únia mala stále otvorené dvere. Ten proces niekedy je spomalený, pomalší, ako by sme čakali, ale Nesmieme sa zastaviť, pretože aj keď robíme malé kroky, stále sa približujeme k cieľu. Perspektíva pristúpenia e, do EÚ e, ostáva naďalej veľkou motiváciou a vďaka tomu sa realizujú reformy, podporujú hodnoty EÚ v ašpirujúcich štátoch. A pristúpenie do EÚ je aj najlepšou reformnou agendou v týchto štátoch. Estonské predsedníctvo má za prioritu otvorené a e- inovatívne hospodárstvo, digitálna Európa a udržateľná Európa. Jedna z našich hlavných priorít je ale aj bezpečná Európa. Dlhodobo nebude možné dosiahnuť tento cieľ bez štátov Západného Balkánu. Musíme sa pozrieť na mapu Európy, aby sme pochopili, že e, budúcnosť týchto štátov môže byť jedine v EÚ. Stabilita Západného Balkánu je predpokladom stability celej Európy a je to zároveň aj súčasť širšieho kontextu stability. Niekto možno niekde e, by bol schopný popísať um, ako by mohla úspešne fungovať Európa bez integrovaného západného Balkánu. Ehm, ale neviem si to predstaviť, keby e, tieto štáty sa náhle rozhodli ísť opačnou cestou, tak by to určite ohrozilo EÚ. Možno by to bolo v záujme iných štátov, ale nie v záujme EÚ. A ešte jedna, um, jeden aspekt chcem zdôrazniť, ktorý trošku zmizol z diskusie o rozširovaní EÚ a nebol uh, dostatočne zdôrazňovaný v minulosti a to je rozmer bezpečnosti. Je to veľmi dôležitá súčasť, nikto nechce, aby sa história opakovala, a nechcem ani opakovať stále tie isté chyby. Spoločné výzvy ako migračná kríza, terorizmus poukázali opäť na to, aké dôležité je spolupracovať, aby sme našli udržateľné riešenia. Estonsko podporuje rozširovanie a podporuje to, aby sme dali štátom Západného Balkánu novú perspektívu. Európska rada toto jednoznačne potvrdila a naďalej podporuje to, aby tento región dostával novú perspektívu. Ako to vyzerá v súčasnosti v týchto štátoch? Estonské predsedníctvo pokračuje v prístupovom procese Čiernej hory a Srbska a dúfame, že do konca nášho predsedníctva sa otvoria ďalšie rokovacie kapitoly s oboma týmito kandidátskymi štátmi. Dve kapitoly s Čiernou horou a, a až tri kapitoly so Srbskom by sme chceli otvoriť. Podporujeme vývoj vo bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, kde parlament e, sa vydal cestou euroatlantickej integrácie. Pokiaľ ide o Albánsko, podporujeme úmysel vlády urobiť reformy v justícii, bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a ďalšie reformy e, identifikovali 5 kľúčových reformných oblastí. Je to predpoklad zahájenia prístupových rokovaní. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, očakávame ešte viac reforiem a pokiaľ ide o Kosovo, estonské predsedníctvo si sľubuje od novej vlády väčšie úsilia a e, reálnu implementáciu reforiem. A chceme, aby Kosovo splnilo dve posledné podmienky pre vízovú liberalizáciu. To bolo už e, pred chvíľou aj tu spomenuté. A takisto dúfame, že dialog medzi Prištinou a Belehradom e, bude prebiehať e, aj naďalej. A mediátorom je tu EÚ. Od komisie zase očakávame plán, stratégiu ďalšieho rozširovania EÚ na Západný Balkán táto stratégia bude predstavená vo februári budúceho roka. Stratégia spoločne s ročným rozširovacím balíčkom, ktorý príde zasa v apríli, prinesie nový elán do politiky rozširovania Európskej únie. Mm, dúfame, že výsledkom potom bude rozhodnutie EÚ zahájiť prístupové rokovania s Firomom a s Albánskom. Estonské predsedníctvo zdôrazňuje, že Európska únia do tohto všetkého musí byť aktívne zapojená, musí strategicky komunikovať v tomto regióne a musí takisto zvyšovať svoju vlastnú viditeľnosť a prítomnosť. No a na záver chcem poukázať opäť na skúsenosti Estonska. Nemali by sme podceňovať možné účinky a úlohu priateľskej poli- eh, politickej rétoriky pri rozhovoroch so Západným Balkánom. Príliš veľa technokratických rozhovorov niekedy sa míňa cieľu a preto máme samozrejme jednotku pre strategickú komunikáciu, ale musíme aj my viesť eh, primeraný dialog so štátmi Západného Balkánu. Ďakujem. Ďakujem estonskej kolegyni. Teraz pán Hristo Gačev z Bulharska, člen výboru pre zahraničné záležitosti. Ďakujem, pán predseda, poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že sa môžem vyjadriť nielen ako člen budúceho predsedníctva, ale aj zástupca balkánskeho štátu a člena EÚ. Takéto diskusie sú užitočné, mali by sa um, častejšie organizovať. Dnes Európa a jej občania potrebujú viac bezpečnosti, stability a solidarity. Pred začiatkom bulhorského predsedníctva našimi prioritami sú ekonomický rast, mladí ľudia, sociálna kohézia, európska perspektíva, konektivita západného Balkánu, stabilita a digitálna ekonomika, takisto zručnosti budúcnosti. Bulharsko uznáva, že je zodpovedné členským štátom, ale aj regiónu. Najlepším nástrojom, ako tú pomôcť je poskytnúť Západnému Balkánu hmatateľnú perspektívu vstupu do EÚ. Je to obrovská motivácia pre štáty, aby robili ekonomické reformy a tie reformy samozrejme sú niekedy ťažké ale pre západný Balkán neexistuje žiadna iná alternatíva. Musí sa stať súčasťou európskeho projektu. Všetky štáty v regióne sa musia stať trhovými ekonomikami, aby boli schopné sa integrovať do vnútorného trhu a musia takisto vybudovať právny štát, e, bojovať proti korupcii, organizovanej trestnej činnosti a vybudovať účinnú justíciu. Musia ukázať, že zdieľajú naše spoločné hodnoty, slobody a demokracie Takisto zdôrazňujeme dobre susedské vzťahy vzhľadom na to, čo sa v minulosti na Balkáne dialo. E, politické prostredie sa musí orientovať na budúcnosť, na nové generácie. Ehm, a tieto štáty musia byť aj schopné zanechať za sebou už traumy minulosti a začať odznova. Bulharsko a Macedónsko podpísali nedávno e, zmluvu, spolupracujú a to je príkladom aj pre ostatné štáty. Bulharsko bude v máji 2018 organizovať summit pre Západný Balkán. Predsedom bude pán Donald Tusk a našim cieľom bude vyslať jasné politické posolstvo k Západnému Balkánu o tom, že Európska únia naozaj chce, aby vstúpili do EÚ a že to berie ako záväzok. A E, bulharské predsedníctvo sa špecificky bude sústrediť na konektivitu na západnom Balkóne. E, samozrejme, ide nám aj o energetiku, infraštruktúru, dopravu, ale konektivita to je ešte niečo iné. To je stimulácia celého regiónu a posilnenie prepojenia aj medzi regiónom a členskými štátmi EÚ roamingové poplatky pre občanov Balkánu, ktorí cestujú do EÚ a naopak e, sú ešte stále vysoké a je potrebné schváliť konkrétny plán na to, ako znížiť tieto roamingové um, poplatky a o tom sa bude hovoriť v Sofii na samite. A toto bude reálny úspech, ktorý budeme môcť ukázať aj občanom. Po uh, vizionárnom prejave pána Junckera o budúcnosti Európy spomenul aj Západný Balkán a vieme, že vo februári 2018 komisia chce predložiť stratégiu úspešného vstupu Srbska a Čiernej hory do EÚ. No ale toto si vyžiada ešte riešiť stabilitu, základné práva, justíciu a boj proti korupcii. Chceme posudzovať každú krajinu na základe vlastných zásluh. Tieto štáty musia budovať dobré, kvalitné inštitúcie a právny štát. A samozrejme tie dobré susedské vzťahy a regionálna spolupráca tam patria je dôležité, aby pokrok v prístupovom procese naďalej bol individuálny, aby každá krajina bola skúmaná na základe vlastných výsledkov a zásluh. A počas bulharského predsedníctva sa budeme snažiť e, urobiť ďalšie kroky v prípade každej z týchto šiestich krajín. Srbsko a Čierna hora, tam sa majú otvoriť nové kapitoly. Macedónsko, tam chceme podporiť e, vládu, aby urobila konečne reformy a splnila predvstupové kritéria, aby sa mohli začať oficiálne rokovania. Albánsko podľa nás určite bude schopné urobiť pokrok v reformách. To zasa umožní politické rozhodnutie o pristúpení a o rokovacom rámci. A takisto chceme Bosne a Hercegovine dať politickú perspektívu musia splniť dotazník Európskej komisie, aby sme objektívne mohli posúdiť pripravenosť krajiny na integráciu. No a potom Kosovo. Dúfame, že vláda príjme potrebné reformy, aby, aby sa mohlo pristúpiť k vízovej liberalizácii. No a na záver táto perspektíva, európska perspektíva pre Západný Balkón, Balkán, E, ostáva zárukou e, pre stabilitu, ale je to aj predpokladom pre stabilitu samotnej Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne nášmu váženému kolegovi z Bulharska. Nech sa páči teraz predseda e, pracovnej skupiny AFET, pán, Bel- pán poslanec Eduard Kukan z Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel pozdraviť všetkých našich kolegov práve v týchto práve v tejto chvíli a na pôde Európskeho parlamentu. Nechcem, nechcem tu šíriť taký povinný optimizmus, myslím, ale myslím si, že je v poriadku, keď poviem, že mám pocit, že proces rozširovania nadobúda novú dynamiku sme svedkami pozitívnych zmien v krajinách regiónu. Zároveň európske inštitúcie opätovne e, sa viac zacielujú na integračnú agendu v krajinách Západného Balkánu. Ja úprimne dúfam, že nadchádzajúce predsedníctva EÚ budú venovať väčšiu pozornosť regiónu a jeho politickému vývoju. Veľmi pozorne som si vypočul pred predrečníkov konkrétne kolegu z parlamentu bulharského. A e, áno, ich, ich zámer, e, ich zámer je veľmi seriózny. My naozaj aj seriózne vás berieme za slovo. Tých očakávaní, ktoré sú na vás, je veľa a sú veľké. Mnohé krajiny majú skúsenosti s regiónom, ako napríklad Rakúsko a dúfam, že tieto očakávania majú pevný základ. Takže nech sa páči, môžete pristúpiť k svojej práci môžete sa pustiť do práce. Niekoľko, um, počas úplného roka sa konalo niekoľko kôl volieb v regióne. Niektoré krajiny začali implementovať dôležité reformy a navyše dve krajiny v prístupovom procese neustále napredujú v rokovaniach do, je dobré spomenúť aj to, že od EÚ prichádzajú pozitívne signály, tak ako ste niektorí e, uviedli, a, a to vo forme prejavu e, k stave únie e, pána Junkera. Atmosféra okolo integračného procesu je, sa trošku uvoľnila a dúfam, že to aj krajinám regiónu umožní, aby mohli začať rokovania o pristúpení k EÚ v budúci rokoch. Myslím si, že potrebujeme sa riadiť agendou. V celom regióne je veľa prekážok, ktoré treba odstrániť. Všetky krajiny bojujú s korupciou a s organizovaným zločinom. V mnohých prípadoch vidíme, že situácia v médiách sa zhoršuje a že e, inštitúcie majú svoje medzeria slabé stránky. Či už ide o princípy právneho štátu alebo chyb, chybajú, chybajúcu politickú kultúru. Toto všetko môže vykolájiť reformné procesy a v niektorých prípadoch aj zamedziť prístupovému procesu. To ma privádza k otázke, aké sú výhľadky procesu, ako by mala vyzerať naša vízia do nadchádzajúceho obdobia. Myslím si, že by sme sa mali poučiť eh, z posledného rozšírenia a z celého procesu. Európske členstvo je dôležitým stimulom pre transformáciu a nemali by sme ho, mm, nemali by sme ho downgradovať. Mali by sme mm, určite by sme mali pokračovať v našom úsilí, podporo, podporiť demokratizáciu, právny štát, stabilitu a bezpečnosť v regióne. Mali by sme mali by sme, sa neus- mali by sme neustále spolupracovať s krajinami, či už v kontexte formálneho politického kontextu, finančnej pomoci, reformným procesom, či angažovanosťou v rámci európskych projektov, čo, by, čo bude znamenať aj posilnený kontakt medzi ľuďmi. Veľmi dôležité napojenie regiónu k našim dopravným či energetickým sieťam. Mm, mali by sme eh, zriadiť eh, funkciu osobitného vyslanca pre región. Mm, mali, <clears throat> mali by sme takisto očakávať jasne vyslovený záväzok voči reformnej agende a zdieľané hodnoty. Bohužiaľ tomu nie tak vždy je. Počas uplynulých rokov sme boli svetkami mnohých ťažkostí a kríz, ktoré zabrzdili integračný proces niektorých krajín. Išlo najmä o vnútorné krízy, ktoré vychádzali zo slabých stránok inštitúcií, princípov právneho štátu alebo autoritárskeho vodcovstva. No a často, tak, často, um, tak, často niektoré riešenia vo forme bojkotu vedú k vykolajeniu e, celého procesu. O tých nebudem konkrétne menovať, tie krajiny vieme, viete presne, o ktoré krajiny ide. A aby sme sa naozaj pohli vpred, musíme obnoviť naše záväzky či už ide o jednotlivé krajiny alebo nás tu v EÚ. Mali by sme si nastaviť ciele a opätovne opätovne prisúdiť e, tejto agende vysoké miesto medzi našimi prioritami v rámci EÚ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, drahý Eduard Kukan. Veľmi pekne ďakujeme za vynikajúcu prácu, ktorú si odviedol. Si, si takým otcom tých šiestich krajín v Európskom parlamente. Nech sa páči zástupca e, generálneho riaditeľa z SVČ, ktorá sa venuje regiónu, pani Angelina Eichhorst. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že som prišla opäť medzi vás. Vypočuli sme si dnes mnohé vystúpenia. Dovolte mi len doplniť také tri aspekty, pán predseda. Poprvé, príležitosti. A chcem trošku tak metaforicky ehm, zoskupí tie nové kapitoly, kapitola k migrácii a bezpečnosti, kapitola, ktorú zaviedla vysoká predstaviteľka pani Mogherini, teda novú, novú kapitolu dialogu medzi Prištinou a Belehradom a s tým súvisiace nové príležitosti. No ako bolo uvedené, kapitolu v spojitosti s prezentáciou novej stratégie budúci rok zo strany pána Junkera. A to je, to je celá škála príležitostí, ktoré sprevádza a e, potvrdili nám to aj súčasné predsedníctvo a aj nadchádzajúce predsedníctvo. Myslím si, že je to dobrý základ pre našu prácu. Chcem poukázať aj na to, že samozrejme my, vy, vy všetci fungujete z vôle ľudu a keď sa pozrieme teraz e, do Európskej únie, tak jej podpora e, dosahuje len 48 priemere a čaká nás veľa práce práve na tomto poli. Ja by som povedala, že je tu istý kontrast s tým, čo vidíme na Balkáne, kde samozrejme eh, vidíme obrovskú podporu 86% eh, v Albánsku a potom na druhej strane máme najnižšiu podporu v Srbsku. Musíme preto pracovať spoločne je to naozaj e, podľa mňa veľká výzva. E, treba pracovať na podpore verejnej mienky a musíme presne vedieť, kde treba ešte popracovať. Ja som veľmi rada, že je tu s nami je veľa mladých ľudí. 25% rátade pána Fleckensteina, 25% populácie eh, na západnom Balkáne sa narodilo po roku 1999 a mnohí z nich sú tu dnes medzi nami. Eh, a je dôležité, aby sme pozerali do budúcna práve mm, čami tejto generácie tými a myslím, že potrebujeme my úradníci a aj parlament musíme sa ubezpečiť, aby sa naozaj pracovalo aj v teréne. Pán predseda, ak dovolíte, ešte je tam zo pár vecí, pokiaľ ide o fungovanie parlamentu, musíme sa na to pozrieť. My všetci rozumieme tomu, aká je úloha e, vládnúcej strany a opozície, ale keď vidíte, že koľko legislatívy treba ešte schváliť a potom je to blokované fyzicky zo strany niektorých skupín, tak potom vystáva otázka, kam, kam chcete smerovať s vašou krajinou do budúcna. Teším sa, e, budem počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov, e, že budem spolupracovať e, so všetkými aktérmi a na, budeme pracovať na mnohých eh, z tých aspektov, ktoré sa tu uviedli počas diskusie a teším sa, že sa to stane realitou. Ďakujem Angelina Eichhorst. Čiže to boli naši rečníci za národné parlamenty, Európsky parlament a Európsku zahraničnú službu. Nech sa páči, otváram diskusiu. Máme na teraz žiadosti o slovo od 16 kolegov. Ja by som navrhol, musíme sa obmedziť na maximum 3 minúty rečníckého času a začneme Knutom Fleckensteinom za SAD z Európskeho parlamentu. Je spravodajcom pre Albánsko. Nech sa páči. Neviem, ako ste na tom vy, kolegyňa, kolegovia? Ja mám pocit, že už som tu niečo z toho, čo tu dnes zaznelo, niekde počul. A preto môžem byť stručný. My všetci vieme, že pohľad na mapu stačí, aby sme si všimli, že štáty Západného Balkánu leď, ležia v strede EÚ, v strede Európy. A musíme ukázať ako Európska inštitúcia, Európsky parlament, že tieto štáty e, si naozaj želáme, pretože čas, e, ktorý nám trvajú rokovania, jednotlivé postupy, je dlhší, než sme si mysleli a ešte to aj nejaký čas e, trvať bude. A my zo strany EU musíme dávať pozor, aby z tohto procesu približovania sa nestal byrokraticko-technokratický e, monštrózny postup. E, a musíme sa vyhnúť tomu, aby sa rokovalo len e, v zadných izbách, aby potom napokon sa otvorila nová kapitola. Nikto v Belehrade nevie, čo to vlastne znamená nová kapitola kodanských kritérií. To je len taký príklad. A preto vynimočne e, dnes e, nechcem poučovať, ale chcem dnes povedať niečo na našu vlastnú e, adresu reformy. Treba vykonávať rýchlejšie. Papier je trpezlivý, treba samozrejme zabezpečiť aj realizáciu týchto reforiem v, par, v praxi, ale aj my v Európe musíme byť v prvom rade koherentnejší navodnok aj dovnútra. Mladí ľudia, ktorí tu predtým eh, ukazovali eh, eh, tie papieriky, tak vlastne na nich bolo napísané, že žiadajú vízovú liberalizáciu pre Kosovo. Áno, to je správne a ja som toho názoru, je najvyšší čas, aby aj sme zatlačili na našich vlastných ľudí v Bruseli, aby k tomu došlo, pretože krajina, ktorá ešte má síce nejaké problémy na doriešenie, aj, ale veď aj u nás e, sú e, krajiny, ktoré ešte nemajú e, plne vyriešené e, situácie ohľadom e, hraníc a nerešpektujú arbitráž, takže aj to musíme byť jasnejší. Albánsko urobilo toho veľa viac v oblasti ústičnej reformy, než niektorí, ktorí už rokujú, za to e, iné strany majú výhody inde a preto je vyslovene správne, keď predseda komisie spomína dvoch s ktorými chce pokračovať a ostatných nie. A postupne uh, už ma nebaví uh, stále e, za ním vlastne bežať a opravovať dojmy z toho, čo povedal, ako to vlastne treba chápať. A mm, na tejto Okrem tejto vízovej liberalizácie tu v podstate nie je nič, čo by ľudia naozaj e, mohli e, vnímať ako zreteľný pokrok, že veci sa hýbu dopredu. A e, preto ja aj e, e, teda moja politická skupina sa zasadzujeme napríklad aj za to, aby sa roaming gová úprava rozšírila o tieto krajiny. Z toho by mali aj mladí ľudia v týchto krajinách niečo, by sme sa mali vážne zaoberať. A posledná vec, keď naši európsky politici zretelnejšie pred svojimi voličmi nepovedia, že je dôležité, aby štáty Západného Balkánu patrili medzi nás a nie e, žili len vedľa nás, tak potom sa nemôžeme čudovať, keď voliči v našich členských štátoch sa o tom nenechajú presvedčiť. A preto, keď sme naozaj toho názoru, že je to e, prínosom pre obe strany, musíme to aj jasne hovoriť a nie sa schovávať e, za nejakými prieskumami. Ďakujem. Vielen Dank, lieber Kollege Knut Ďakujem pekne, kolega Knut Fleckenstein. Teraz pristúpime k našim hosťom z národných parlamentov a myslím si, že v tomto prípade to musí byť Taliansko ako prvé, pretože súcitíme s vami, pokiaľ ide o futbalovú kvalifikáciu na šam- svetový šampión. Je to pani Margita Tidej. Nech sa páči. Sì, grazie, presidente non abbiamo iniziato. Ďakujem veľmi pekne. Nezačíname dobre, ale dobre. E, budeme, posnažíme sa to vylepšiť. Veľmi pekne by som vám rada poďakovala vám a aj komisárovi Hánovi. Využívam túto príležitosť e, a chcem e, poďakovať za písomnú odpoveď pokiaľ ide o politiku rozširovania. E, list hovorí aj o tom, že treba zabezpečiť aj dôveryhodnosť procesu rozširovania, pretože posilňovanie vzťahov s týmito krajinami je dôležité. Treba, treba, aby bol tento proces obojsmerný. Ak krajina zavedie náležité reformy, Európska únia by mala dôverovať úsiliu týchto krajín. A všetko to samozrejme závisí aj od regionálnych politických aktérov. Ale závisí to aj od kapacity EÚ, aby sa vyhýbala nejakým odradzajúcim odkazom a aby, a aby sa odchylovala od európskeho projektu a odradzala tak občanov tohto regiónu a a mladých ľudí. Samozrejme sú tu dôležité otázky ako právny štát, um, rozvoj a tak ďalej, kodanské kritéria. Veľká časť e, práce e, spočíva aj na verejnej mienke, aby aby dokázali občania pochopiť pozitívne, pozitívne stránky členstva v EÚ. V júli bol summit v Trieste a tam sa práve pracovalo na dôležitých témach, ako sú investície, doprava, energetika. Na tomto samite e, sa spustil akčný plán na vytvorenie regionálneho ekonomického plánu. To znamená, ako zdôraznil um, pán komisár, slúži na posilnenie integračnej perspektívy. Ešte v tejto súvislosti chcem zdôrazniť mm, že bulharské predsedníctvo by malo e, prijať závery k otázkám zahraničnej politiky a spoločnej obrany. Táto, táto konferencia predstavuje už roky e, dôležitý aspekt z pohľadu kontroly e, podstata z obsažného dokumentu, kde sa nachádzajú dôležité témy, tam sa hovorí o rozšírení o európskej integrácie pre tieto krajiny. Po potom, aká bola situácia v roku 2016 po prevrate v Turecku, mm, treba sa teraz vyhnúť tomu, aby dosie balkánskeho rozšírenia sa viac ešte oddaloval treba stabilitu, treba zabezpečiť prosperitu balkánskeho regionu, ale v každom prípade sa treba treba sa vyhnúť tomu, že to budeme pripomínať len v optike v optike európskej obrany, európskej bezpečnosti. Bolo by chyba, aby sme, aby sme neuznali, aby sme chcela som len potvrdiť, že sú tu iné aspekty a treba samozrejme zobrať do úvahy aj, že sú tu otázky strategického významu a externí aktéry. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame ku kolegovi z Chorvátska, bývalý minister zahraničia, zahraničia pán Miro Kovač. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Drahý David, je to naozaj eh, pre mňa veľmi príjemné byť tu v Bruseli a hovoriť o Západnom Balkáne. Chcel by som sa podeliť s vami eh, s troma myšlienkami. Poprvé, naozaj je veľmi pozbudzujúce, že predseda Európskej komisie, pán Juncker, eh, vo svojom prejave o stave únie spomenul Západný Balkán a, citujem, povedal, ak chcete viac stability v našom susedstve, Musíme tiež zachovať eh, dôveryhodnú eh, prosperitu, eh, perspektívu rozšírenia pre západný Balkán. To je veľmi dôležité. A aj Danielson sa vyjadril veľmi povzbudivo. Európska rada diskutovala tiež o západnom Balkáne tento rok po prvýkrát po 7 rokoch, ak si správne spomínam. Takže plne súhlasím s pánom Fleckensteinom a aj vašou vahou, David, že západný Balkán je naozaj eh, v srdci nášho kontinentu a je to na nás. Mali by sme eh, sa zaoberať touto časťou Európy. Mali by sme tam byť najsilnejšou eh, eh, mocou. Nemôžu tam byť vplyvnejšie iné mocnosti. Tým sa musíme zaoberať, sa musíme postarať, musíme si uvedomovať zahraničný vplyv na Západnom Balkáne. Ak sa pozeráme na tento región, vyjde nám z toho, že je tam sedem nebezpečenstiev, viacero nebezpečenstiev. E, referendum v Republike Srbsko a v časti Bosny Hercegoviny máme tu stále otázku medzi Belehradom a Prištinom, e, otázku medzi Albáncami a e, Macedónskom. Ako všade na svete, tu je možnosť teroristických útokov a samozrejme ako som už spomenul, máme tu veľké e, svetové mocnosti, ktoré e, tu hybridnú e, vojnu. Takže takáto je realita a my teda musíme zachovať európsku perspektívu. Chorvátsko je prvá krajina, ktorá úspešne prešla e, procesom e, stabilizácie asociácie, takže postup je e, možný, je možné zmeniť krajinu, je možné stať sa členom Európskej únie. Európska únia musí toho robiť oveľ, oveľa viac aj s USA, aj ostatnými. Napríklad pokiaľ ide o podporu úsilia o zmier, to je veľmi dôležité, aby tu bol dialog E, to, čo sa začalo v 90. rokoch. Musíme tu mať dialog, musíme hovoriť o tom, kto bol zodpovedný za to krvi prelievanie. Je to veľmi dôležité pre ľudí a ja som presvedčený, že by to posilnilo proces rozširovania. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Prejdeme teraz ďalšiemu rečníkovi z Francúzska, pani Liana Tanguy. Tanguy. Alors, Tanguy. Merci, euh, Monsieur le Président. Je... Ďakujem, pán predseda. Rada by som zdôraznila, že Francúzsko chce, aby Západný Balkán dostal európsku perspektívu. Tak ako to pripomenul aj predseda, pardon, prezident eh, republiky Emmanuel Macron eh, počas prejavu na Sorbonskej univerzite. EÚ sa musí otvoriť Západnému Balkánu, ak tieto štáty budú plne rešpektovať demokratické požiadavky a takisto príjmu aký. V procese rozširovania existujú určité princípy, ale začatie novej etapy prístupovania sa e, musí podmieniť splnením podmienok predchádzajúcej etapy po schválení radov. Francúzsko teda chce, aby tento proces e, pokračoval, ale musí byť dôveryhodný. Západný Balkán prešiel pozitívnym vývojom v poslednom období, ale ešte stále sú tu obrovské medzery a nedostatky, ako to aj predrečníci e, pripomenuli a poukázali na to. Ale napriek tomu sme optimisti E, súčasné vlády majú naozaj vôľu robiť reformo, reformy a dúfame, že sa to premietne do konkrétnych činov a do reforiem, ktoré efektívne e, budú implementované. Prístupové rokovania Srbskej republiky a Čiernej hory sú veľmi povzbudivé, boli dosiahnuté určité povzbudivé úspechy a na záver chcem ešte sa spýtať e, Môžete nám upresniť, prosím, časový plán, ktorý by komisia mohla schváliť prípadne na zahájenie rokovaní s Albánskom a s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko. A pripomínam ešte raz, že Francúzsko stojí na strane štátov Západného Balkánu v procese ich zbližovania sa s Európskou úniou. Ďakujem. Merci, madame. We now come to a colleague... Ďakujem. Teraz eh, dostane slovo kolega z Európskeho parlamentu, pán Epitideos. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade aj ja chcem srdečne privítať hostí a zaželať im veľa úspechov v úsilí, ktoré podstupujú ich krajiny na ceste k členstvu v EÚ. Chcel by som položiť dve otázky zástupcovi Albánska. Povedali ste, že jeden e, e, prvok, ktorý sa zlepšil v vašej e, krajiny, tým sú dobré susedské vzťahy. Ale pokiaľ ide o Grécko, chcem predsa len na to poukázať, že to neplatí pretože vaša krajina má e, teritoriálne e, požiadavky na, e, teda v regióne Epirus a veľa rokov sa porušujú práva gréckej menšiny v severnom Epirose. Tiež je tu problém v oblasti volieb a takisto neakceptujete vrátenie e, majetkov e, príslušníkom menšín. A ďalej snažíte sa určité triky, aby ste e, obrali o majetok obyvateľov Chimary. Takisto sa neumožňuje vykonávať náboženská sloboda príslušníkom tejto menšiny. Teraz e, veriaci musia platiť vstup, e, ak chcú mať prístup do kostola. Myslíte si, že to sú e, znaky dobrých susedských vzťahov? A ďalšia vec, vaša krajina si žela federáciu s Kosovom? Thank you. We come to Mr. Richard. Ďakujem. Eh, slovo má Richard Mayer z Polska. Well, I, I would suggest why don't you Albanians talk to our Greek colleague directly? A ešte mám takú poznámku. Prečo sa vy, Albanci neporozprávate eh, s eh, greckými kolegami priamo? Myslím, že by to bolo dobré. Teraz má slovo pán Richard Majer z Polska. Pán predseda, E, veľmi e, pekne ďakujem za pozvanie aj za to, že tu môžem byť dnes prítomný a diskutovať s vami o dôležitých otázkach Západného Balkánu. Dámy a páni, Poľsko je priaznevcom politiky otvorených dverí do Európskej únie Proces rozširovania je najlepšou zárukou bezpečnosti, stability a spoločensko-ekonomického rozvoja, ako aj susedských vzťahov na západnom Balkáne. Od situácie v tomto regióne závisí bezpečnosť v celej Európe. Západný Balkán je súčasťou Európy a veľmi rýchlo by sa mal stať súčasťou aj Európskej únie. Ja tiež Podporujem, aby ste sa zaoberali otázkou Západného Balkánu z iného uhla pohľadu. Občania Európskej únie po migračnej kríze, po e, kríze súvisiacej s Brexitom očakávajú prelom, nejaký úspech. Prijatie krajín Západného Balkánu môže byť takýmto úspechom pretože proces európskej integrácie je vždy dvojstranným procesom. Na jednej strane očakávame od pristupujúcich e, krajín modernizáciu a prispôsobenie sa hodnotám Európskej únie. Zároveň je tu však možnosť zvnútra modernizovať Európsku úniu. A teda to predstavuje aj obnovu našich európskych hodnot, ktorá je potrebná. Tiež e, chcem povzbudiť národných, e, kolegov z národných parlamentov, aby povzbudzovali kolegov zo západobalkánskych e, parlamentov, tak aby sa čo najrychlejšie dostali do EÚ. Máme skúsenosti v tejto oblasti, je možné vďaka vlastnému úsiliu docieliť, aby ten proces bol čo najmenej byrokratický. Tim Gieda z Norska. Much, Ďakujem. Ehm, vývoj na Západnom Balkáne je veľmi dôležitý pre nás všetkých. Patrí to ku kľúčovým eh, eh, procesom eh, prepojenie ekonomických a sociálnych víziev v regióne skombinované s históriou napätia Eh, si želá z našej strany podporovať pozitívny vplyv. Eh, kooperácia v rámci Európy je dôležitým nástrojom v tejto oblasti. Dlho už Norsko podporuje krajiny Ehm, Západného Balkánu, podporujeme národné reformné programy, koordinujeme sa s členskými štátmi EÚ, s EÚ a inými dárcami v tejto súvislosti. Ehm, zdvojnásobili sme e, naše dotácie pre tento región z 80, z 18 na 37 miliónov v roku 2018. Hlavnými prioritami v tomto roku bude podporovať regionálnu kooperáciu a e, sociálno-ekonomický rozvoj, dobré riadenie, boj proti korupcii a kri, e, organizovanému zločinu. Zvýšenie tohto rozpočtu si dáva za cieľ dosieliť značný e, citeľný pokrok vo všetkých týchto oblastiach, čo by bolo prínosom pre všetky krajiny v regióne, ale aj Európe ako celku. Zároveň nemôžeme zabúdať, že dlhodobým cieľom je urobiť región menej závislým od zahraničnej podpory. V tomto kontexte by som chcel spomenúť, že EEA a e, Norsko podporujú ekonomickú a sociálnu kohéziu e, v e, členských štátoch EÚ. Nové pre aktuálne programové obdobie je že sa tu e, vytvoril e, fond pre e, regionálnu kooperáciu. Tento nový fond znamená, že 10 krajín, ktoré nepatria do EÚ, vrátane tých zo Západného Balkánu, budú môcť participovať na regionálnych projektoch. Chcem povedať, že pre akúkoľvek ekonomickú podporu je dôležité, že treba vyriešiť etnické a náboženské konflikty v regióne, a to je možné iba e, pomocou procesov, ktoré sa udejú vo vnútri e, tohto regiónu. Ďakujem za pozornosť. Slovo má teraz pani Rozalia Biro e, z Rumunska. Ďakujem, pán predseda. Je to pre mňa veľká čest a veľká možnosť zúčastniť sa dnes tohto dialogu Budem pokračovať v Rumunčine. podporujeme eh, politiku rozšírenia EÚ, eh, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu. Myslíme si, že je to geopolitická priorita, je to geopolitická priorita pre nás. Je to dôležité pre mier a stabilitu v regióne. Eh, perspektívy pre rok 2018 sú veľmi dobré. Bulharské predsedníctvo zorganizuje summit vo e, veľmi e, pozitívnom e, duchu, ale potrebujeme konštantné úsilie, úsilie zo strany krajín západného Balkánu, pokiaľ ide o posilnenie reform. Rumunsko chce byť v neustálom dialogu s týmito krajinami a pomáhať im na tejto ceste. Mali by sme posilniť naše úsilie, pokiaľ ide o strategickú komunikáciu, aby sme zabezpečili silnejšie regionálne partnerstvo a posilniť naše bilaterálne vzťahy s krajinami na Západnom Balkáne vieme e, zabezpečiť väčšiu transparentnosť v procese rokovaní a poskytnúť definitívnejšie odpovede týmto krajinám, e, teda odpovedať na ich očakávania. Ehm, pripravujeme sa na naše vlastné predsedníctvo v Rade a chceme mať v regióne silné partnerstvá, aby sme docelili eh, veľkú silnú úniu so spoločnými hodnotami. Ďakujem pekne. Slovo bude mať pán Josip Juratovič z eh, nemeckého parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, tiež chcem tu raz že Západný Balkán potrebuje k EÚ. E, potrebujeme Západný Balkán rovnako ako Západný Balkán e, potrebuje nás už z bezpečnostných dôvodov. Situácia na Západnom Balkáne nie je nutne príkladná pre našu demokraciu. Je tu ešte politická kasta, ktorá často dominuje, ktorí sa nejako neponáhľajú pristúpiť k EÚ ale je tu aj pozitívny vývoj. Je veľmi veľa ľudí eh, v teréne, ktorí žijú eh, európskeho ducha, jednotliví eh, politici, mládež, ľudia, ktorí sa vymieňajú, sú v spojení vzájomne, sú rôzne, sú zapojení do rôznych programov keď e, chceme teda podporu, tak e, práve týchto ľudí, e, tohto európskeho ducha musíme podporovať. Žiaľ, skutočnosťou je, že na západnom Balkáne cezhranične vládne 50% nezametnosť mládeže. My to pociťujeme v Európskej únii, pretože mnohí z nich utekajú do krajín, členskej, do, do krajín Európskej únie. Ale na druhej strane mládež sa aj korumpuje, respektíve e, radikalizuje. A keď chceme bojovať proti korupcii, potrebujeme mať hospodársky rozvoj v týchto krajinách. A ja teda podporujem vyslovene berlínsky proces, ktorý je nástrojom pre e, prístupenie a stabilizáciu tohto regiónu, ale tento si vyžaduje aj e, prístupový proces, pretože hospodársky rozvoj potrebuje aj demokratizačné procesy, e, právny štát, boj proti korupcii a mnohé ďalšie. Takže ak chceme naozaj dôveryhodne bojovať proti korupcii, musíme hospodársky podporiť tento e, región. Celkom iste e, to nemôže byť automatizmus, pokiaľ ide o tých 35 kapitol, tie musia byť naozaj zrealizované a nie len na papieri, ale aj v praxi. Čo je pre mňa ešte dôležité, je, tým je spomenúť, že dve krajiny, nemôžem to tu e, spomínať do detajlov, ale jedným príkladom je Macedónsko, druhým je Bosna a Hercegovina. Macedónsko je pre nás naozaj testom dôveryhodnosti. To hovorím celkom jasne. Toto občianské hnutie, eh, ktoré štatovalo demokratizačné procesy, eh, musíme podporiť eh, v rámci procesu približovania Eh, tejto krajiny k EÚ a nemôžeme sa schovávať za eh, napríklad konflikt s eh, Gréckom. To treba zastaviť. Európska únia musí tiež pomáhať vyriešiť tento problém. A pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, dva štáty sú tu pre mňa veľmi dôležité, Srbsko a Chorvátsko ktorí podpísali Daytonskú dohodu a teda zaviazali sa k zabezpečovaniu mieru nemôžu podporovať svoje vlastné etnika, ale e, musia podporovať na, na všetkých e, stranách e, sa umiernené síly, aby sme tu mali ten vhodný vývoj. a dôležité, aby v Sofii a v Bulharsku sme mali proaktívnu politiku, ktorá by podporovala prístupenie, pretože tu ide o Európu, ktorá má byť projektom mieru a nie, nie, e, nie tu vlastne e, dôležité nejaké trhovisko, takže takto, mm, toto treba zabezpečiť pre úspešný proces. Ďakujem pekne, pani Ratoviš, a ďakujem aj za vašu angažovanosť ako skutočne silný hlas tohto regiónu v nemeckom parlamente. A teraz Tonino Picula z Chorvátska, mne Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Chcel e, by som e, e, citovať pána Danielsona, ktorý citoval pána Junkera, jasná perspektíva pre Západný Balkán. Predseda komisie povedal, že svojím rámcom pre budúce ročenie je rok 2025. Pred 14 rokmi počas uh, summitu v uh, Solúne sa prvýkrát spomenula európska e, perspektíva pre všetky krajiny Západného Balkánu. Zatiaľ sa to podarilo iba Chorvátsku. E, stane sa to realitou tentokrát. Uvidíme, bude to závisieť od toho, ako EÚ vníma svoju vlastnú budúcnosť. Aký typ EÚ tu budeme mať v e, tej dobe? Po celej sérii nešťastných udalostí od vypuknutia finančnej krízy E, Európska únia sa pýta samej seba, ako pokračovať ďalej. E, bezpečnosť e, sa vníma ako najdôležitejšia otázka, ale nielen Európska únia je v zložitej situácii, aj krajiny Západného Balkánu sú v zložitej situácii. Blízka je vojna na Blízkom východe či na Ukrajine. Pre nich a mnohé e, sily s liberálnymi e, režimami sa snažia získať e, vplyv v tomto regióne. Utečenecká kríza nám opäť ukázala, že tento región je veľmi dôležitý pre bezpečnosť a stabilitu Európy. Musíme chápať, že krajiny Západného Balkánu nie sú len najbližším susedstvom, ale naozaj dvorom Európskej únie a e, to súvisí s ďalšou otázkou. E, máme tu výmenu e, demokracie za stabilitu na posilnenie prestupového procesu. EÚ musí posilňovať naozaj svoje záväzky voči tomuto regiónu nie tým, že bude podporovať silných lídrov, ako ochranu proti migrantom, ale tým, že bude poskytovať občanom ekonomické príležitosti a uprednostňovať politický pluralizmus. Ďakujem. Thank you, Tonino. Now I would give the floor to Mrs. Mrs. Zuana. Ďakujem, Tonino. A teraz uh, pani Zuana, Giampiero Zuana z talianského parlamentu. Ďakujem, ja som z Talianského senátu. Vyjadrujem sa ako predseda medziparlamentného združenia pre podporu eh, pre priateľstvo s Kosovom a chcem povedať dve, tri veci. Je veľmi dôležité, eh, pokrytie o Kosovo, aby tu bolo aj uznanie zo strany eh, štátov EÚ, ktoré ho ešte neuznali a aj aby zo strany EÚ eh, e eh, sa tlačilo na eh, štáty vo svete, ktoré Kosovo ešte neuznali. Toto musí z ruka v ruke s diskusiou o ekonomickej integrácii a aj so spoluprácou s Kosovom v oblasti boja proti terorizmu. Z tohto pohľadu nie je pozitívne, že v septembri opäť bola zametnutá žiadosť Kosova o pristúpenie k E, e, Europolu. E, nemôžeme hovoriť o boji proti terorizmu, keď potom ani toto minimum na integrácii neumožníme na úrovni policajných síl. A potom ďalšia otázka víz. Problém víz pre Kosovo sú problémom pre Kosovo, ale sú problémom aj pre Európsku úniu, pretože keďže občania E, e, e, Kosova, len v Taliansku 40 tisíc Kosovčanov býva v Taliansku. Veľa z nich žije v zahraničí, takže to je veľmi dôležitá operácia ktorá by veľmi zľahčila život, týmto občanom zľahčila by život aj policii, aj európskym Eh, orgánom. Takže za talianský eh, parlament a za skupinu eh, priateľov Kosova naozaj chcem vieť našu podporu pre túto prácu a ja si myslím, že toto môže byť prínosom nielen pre Kosovo, ale aj pre Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem, pán Zvona. A teraz Dimitri Semanoulidis z Grécka, poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsedajúca. Perspektíva rozšírenia Európskej únie a takisto perspektíva vstupu Západného Balkánu do EÚ to je aj strategickým rozhodnutím Grécka. Tieto štáty musia samozrejme všetky splniť kodanské kritériá, takisto aj ďalšie dôležité požiadavky. Naša spoločná budúcnosť na Balkáne sa nemôže mm, opierať o nacionalizmus a e, nemôžeme sa riadiť plánmi tretich subjektov pre tento región tieto národy musia využiť svoj obrovský potenciál. Náš región potrebuje novú víziu. Musíme budovať právne štáty. Vstup e, štátov Západného Balkánu musí e, sa opierať o novú víziu e, spolupráce štátov v celom tomto širšom regióne. Západný Balkán je veľmi dôležitým regiónom pre Európu a je to región, ktorý v minulosti mm, bojoval vojny, boli tam konflikty, ale dnes tam môže naozaj vzniknúť nádej, môžeme byť nositeľmi nádeje úplne nových vzťahov. A európska perspektíva veľmi pomáha v tomto. My podporujeme na žiadosť o vstúpenie do EÚ od bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko. Urobili sa pokroky, samozrejme, ale napriek tomu je potrebné splniť e, stanovené požiadavky. Chcem ešte raz zdôrazniť princíp dobrých susedských vzťahov. Musíme nejako vyriešiť otázku názvu a takisto E, firom musí splniť e, kodanské kritéria. A takisto podporujeme aj e, žiadosť o vstup do EÚ od Albánska. Bude potrebné splniť ale v tomto prípade ešte určité ďalšie požiadavky. Reforma verejnej správy a justície. Takisto je potrebné posilniť ľudské práva. Musí sa bojovať proti diskriminácii, vrátanie diskriminácie menšín. Závery Rady pre všeobecné záležitosti z roku 2015 hovoria, že je potrebné tu rovnako zaobchádzať so všetkými menšinami. A e, tieto menšiny potrebujú prístup k rovnakým právam vo všetkých častiach e, albánskeho územia. EÚ sa teda musí rozšíriť o štáty Západného Balkánu. My podporujeme vaše žiadosti o vstup za predpokladu, že každý štát Západného Balkánu bude dodržiavať e, záväzky a povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Právny štát a dobré susedské vzťahy, to sú dve najdôležitejšie veci. Ďakujem. A teraz pani Branka Tanasievič z Čiernej hory. Nech sa páči, máte slovo. Dáme, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť na tomto podujatí a ďakujem za to, že môžem zastupovať Čiernu horu. Je to štát, ktorý dosiahol už veľké pokroky v prístupovom procese. Povedala by som, že štáty Západného Balkánu sú odhodlané vstúpiť do EÚ a to je veľmi dôležité toto ich odhodlanie, ale ešte dôležitejšie je pozícia EÚ, či nás e, členské štáty EÚ podporia v rozširovaní. A takéto okrúhle diskusné stoly mm, nám dávajú e, aj vždy určité posolstva a predstavu o, o tom, čo sa nám hovorí. A dnes e, získavame takisto jasný odkaz. Vieme, čo povedal pán predseda Juncker. A takisto máme už určitú predstavu o tom, ako bude vyzerať vnútorná koheznosť v Európe. V septembri pán Macron na e, Sorbonskej univerzite povedal, že rozširovanie EÚ by sa opäť malo stať jednou z priorít Európskej únie. Stratégia Komisie pre rozširovanie bude zverejnená vo februári budúceho roka a to otvorí nové perspektívy celému regióny. Táto stratégia do roku 2025 neznamená, že toto bude deň vstupu. Ak krajina vstup, splní svoje podmienky skôr, tak Ehm, bude môcť vstúpiť e, skôr do EÚ. To je veľmi dôležité pre Čiernu horu, ktorá je už e, v pokročilom štádiu prístupového procesu. Naše členstvo v NATO a v EÚ to sú naše hlavné strategické ciele, odkedy sme opäť získali nezávislosť. Prvý cieľ sme už splnili a približujeme sa aj k druhému cieľu. Je teda dôležitým posolstvom pre nás, že EÚ opäť dáva rozširovanie na zoznam svojich priorít. Uistím vás, že Montenegro urobí všetko, čo bude možné, aby splnilo ešte ostávajúce požiadavky v rokovacom procese. My sme doteraz otvorili 28 kapitol a predbežne sme uzavreli 3 a sme aj vnútorne pripravení na otvorenie ďalších kapitol. Dúfame, že procesy sa všetky ukončia, aby sme v najbližších ďalších mesiacoch mohli otvoriť ďalšie kapitoly a takisto chceme splniť e, ostávajúce záverečné benchmarky a chceme takisto zdôrazniť, že v oblasti právneho štátu sme zaviedli už dôležité reformy. Členské štáty a EÚ rozhodujú o tempe a o kalendári pristupovania v súlade so svojimi strategickými cieľmi. A my dúfame, že zverejnenie stratégie budúci rok e, trošku zvýši, zrýchli to tempo rokovaní v najbližšom období. Ďakujem. A teraz Mark Engel za Luxembursko. Ďakujem za zorganizovanie takéhoto zasadnutia, ktoré dáva vynikajúce možnosti diskutovať e, s kolegami z iných a parlamentov. Komisár Mimica a komisár Hahn dnes pre, pre, predniesli veľmi dôležité veci. Škoda, že dnes neprišli medzi nás, aby sa s nami o tomto porozprávali. E, veľmi sa mi páčila prezentácia pána Kristiana Danielsona, generálneho tajomníka. A som rád, že spomenul zmierenie. E, podľa mňa to je tá zásadná hodnota a je základný pilier, na ktorom spočíva Európska únia. Zmierenie je najlepší liek proti nacionalizmu taktiež. A kolegom zo západných zo Západného Balkánu, z parlamentov Západného Balkánu, chcem povedať, že Luxembursko podporuje rozšírenie EÚ na Západný Balkán. Každý rok toto spomína náš minister zahraničia na e, Rade ministrov zahraničia. A takisto aj naši poslanci Európskeho parlamentu to hovoria. A ja predsedám e, výboru pre zahraničné záležitosti v Luxemburskom parlamente a tam pravidelne vyhodnocujeme správy, ktoré dostávame od komisie. Veľmi sa mi páči aj nový slogan komisie o rozširovaní. E, tam sa hovorí po anglicky fundamentals first, čiže tie zásadné veci majú prednosť. E, a to znamená v praxi, že dôležité sú najmä kapitoly 23 a 24, reforma justície, demokracia, právny štát a tak ďalej. Zastupcovia občianskej spoločnosti sú tými najlepšími advokátmi reforiem a aj najlepšie monitorujú reformy. sú veľmi úspešní aj pri ochrane základných práv, ochrane slobody slova, tlače a neba, neobávajú sa hovoriť ani o korupcii. Moja otázka teda znie, ako je to v rámci AIPA? Myslíte, že Európska únia dostatočne financuje občianskú spoločnosť na Západnom Balkáne? Je to porovnateľné s nástrojom pre občianskú spoločnosť v našom východnom susedstve. A druhá otázka, ako hodnotíte podporu Európskej únie, e, ktorú EÚ dáva občianskej spoločnosti na Západnom Balkáne? Ďakujem. Ďakujem. Pani Romana Jarkovič z Chorvátska. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť, ktorú ste nám dali. Ďakujeme za to, že môžeme viesť rozhovor o takejto dôležitej téme. Ja plne súhlasím s tým, čo povedali moji chorvátsky predrečníci, pán Picula a pán Kovač. To znamená, že nemusím tu ešte, už veľa dodávať. Chcem ešte ale zdôrazniť, aká dôležitá je otázka rozšírenia na Západný Balkán pre Chorvátsko Situácia, v ktorej sa Európa teraz nachádza, nie je jednoduchá. E, ten proces rozširovania sa vlečie a sú aj určité trendy na Západnom Balkáne a potom tu máme ešte ďalšiu vec a to e, vplyv e, niektorých tretich štátov, ktoré nie sú členmi EÚ. Toto všetko predstavuje nebezpečenstvo, hrozí, že sa stratí ten elán rozširovania, rozširovania Európskej únie. A je veľmi dôležité, aby Európska únia pokračovala, aby podporovala demokratizačné procesy v tejto časti Európy. A to, ale to nestačí. Európa zároveň musí byť absolútnym lídrom lídrom týchto reforiem. Európska únia musí posilňovať svoj vplyv e, v tejto oblasti a nesmie strácať zo zreteľa ďalšie rozširovanie. Nie je to dôležité iba pre Západný Balkán, ale pre samotnú EÚ. A v tomto zmysle pripomínam na e, závery Rady Európy a takisto zopakujem to, čo povedal pán Juncker a vítam to, čo povedal pán Juncker eh, vo svojom prejave o stave únie. V mojej krajine sa hovorí, že keď si niečo veľmi želáme, tak sa hovorí, že budeme ťa brať na zodpovednosť za tvoje slova a toto budeme opakovať aj pánovi Junkerovi. Budeme žiadať, aby sa jeho slova splnili. Samozrejme, nechceme spochybňovať e, tú podmienenosť e, e, prístupových rokovaní Západného Balkánu. Áno, musia sa splniť prísne podmienky, pretože práve tým sa bude transformovať Západný Balkán. A preto naozaj tie benchmarky sa musia splniť. A Európska únia by mala zároveň investovať ešte na svojej strane do ďalšej práce a mala by podporiť e, Západný Balkán, aby štáty ukončili svoje reformné procesy. Samozrejme, právny štát je najdôležitejší, budovanie demokratických inštitúcií a reforma verejnej správy. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, za Portugalsko Vitalino Kanias. Už? Eh, Ďakujem, pán predseda. Eh, chcel by som zdôrazniť, eh, že zástupcovia národných parlamentov štátov Západného Balkánu mm, prišli sem, aby vyslovili, aký dôležitý je pre nich európsky proces E, my, čo už sme členmi, vieme, aký je dôležitý tento proces a takisto si uvedomujeme teraz, že e, v starých štátoch sú občania, ktorí majú skeptickejší e, pohľad na Európsku úniu a vzdialujú sa Európskej únie. Je pekné, že zastupcovia štátov Západného Balkánu sa vyjadrujú s takým nadšením o EÚ a to je podľa mňa príznačné. Musíme sa na to pozrieť e, zbližša. Inštitúcie by e, mali toto skúmať a sledovať a uvedomovať si, u, uvedomovať si to. Politika to nie sú, to nie je iba konjunktúra okamžitých e, záujmov, ktoré existujú, ale je v tom aj určitý entuziasmus a vášeň. Európa nemôže ostať ľahostajná voči týmto štátom, ktoré klopú na naše dvere a chcú vstúpiť do EÚ. E, samozrejme, každý členský štát EÚ má teraz veľmi veľa problémov. Takisto aj kandidátske štáty majú veľmi veľa problémov. Ja mám e, dve všeobecné prípomienky k tejto situácii. Poprvé, chcem apelovať na to, aby tieto štáty odolali volaniu sirén. Už sme o tom počuli E, členské štáty EÚ vám musia pomôcť, aby ste odolali volaniu sirén, ktoré prichádza od niektorých e, tretich štátov, e, z Číny napríklad, z Ruska tieto štáty sa snažia upevniť si pozíciu na západnom Balkáne. Musíme e, teda byť hluchí voči tomuto volaniu sirén. No a po druhé, tá perspektíva okamžitého vstúpenia do EÚ síce chýba, ale to nemôže znamenať, že sa budú reformy zanedbávať. Tie reformy, ktoré sú požadované od štátov Západného Balkánu, sú naozaj potrebné, ale nemalo by to byť vnímané ako nátlak zo strany EÚ, vstupenka do EÚ. Sú to reformy, ktoré sú sami o sebe veľmi dôležité pre, Euró- pre e, štáty Západného Balkánu. Reforma ekonomiky, justície. Toto sú reformy v prospech občanov. Nejde iba teda o to, aby ehm, získali za to štáty rýchly vstup do EÚ. Portugalsko podporuje jednoznačne toto rozšírenie. Ehm, slova pána Junkera tu už boli viackrát pripomenuté. Každý štát, ktorý rešpektuje kritéria, musí mať možnosť vstúpiť do EÚ. Predtým sa hovorilo o regate, potom o vlaku, ale ja si myslím, kto je pripravený, musí vstúpiť do EÚ bez toho, aby musel čakať na ostatných. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolega z Európskeho parlamentu, Frunzolíka. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni hovoríme o veľmi dôležitej téme. Nedávno e, som e, počul vyhlásenia európskych lídrov, ktorí považujú e, túto oblasť za problematický zadný dvor európskeho regiónu. To je veľmi nesprávne, pretože tento región je v samotnom srdci Európy. Je to dôležitá strategická oblasť v Európe. Nemôžeme si dovoliť eh, nechať eh, umožniť, aby sa táto oblasť stala čiernou či šedou uprostred Európy. Potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým <clears throat> zapájať krajiny Západného Balkánu, pretože sa situácia zhoršuje. 43% balkánskych občanov zamýšľa emigrovať inde v rámci Európy, do západnej Európy. <clears throat> Nezamestnanosť mladých je najvyššia v Európe. Napríklad v Bosne Hercegovine 56%, vo v Čiernej hore 39%. Bohužiaľ, podpora Európskej únie klesá. 39 verejnosti ehm, nevníma EÚ ako niečo, čo je pozitívne pre ich ekonomiku. Vážení kolegovia, to znamená, že musíme, musíme spustiť novú stratégiu pre Západný Balkán. Situácia sa môže zhoršiť, ako sme videli, nové etnické napätie, pretože všetká situácia, všetká situácia, ktorá nie je jasná pre tieto krajiny, nové deklarácie, ktoré prichádzajú z Kosova o, o Čiernej hore, alebo zo Srbska, povedzme, v, k názvu Macedónsko, e, z Albánska e, o o albánskych eh, územiach, ktoré eh, obkolesujú Albánsko. Čiže musíme, pán predseda, vy ako Nemec, musíme, musíme sa dopracovať k procesu Berlin Plus. Musíme implementovať novú stratégiu pre západný Balkán. Balkán viete, eh, áno, ten proces je dôležitý z pohľadu skvalitnenia infraštruktúry, telekomunikácií a tak ďalej, ale teraz musíme, musíme prísť s niečím iným, musíme priniesť do toho niečo viac. E, ľudia zo západného Balkánu totiž už nebudú veriť, ako verili predtým, nebudú už veriť v budúcnosť vo vnútri EÚ. Nastal čas zmeniť paradigmu <clears throat> pre Západný Balkán. Nadišiel čas prísť s novou stratégiou pre tento región. Ich, ich budúcnosť je v Európe, nie v iných, pri iných krajinách, ktoré sa snažia o svoj vplyv, viete, mm, alebo snažia sa o hospodársk ke zapojenie v týchto krajinách. Rumunsko plne podporuje integráciu všetkých týchto krajín, všetkých šiestich krajín a treba určite začať rýchlejšie, než sa nám zdalo pred pár rokmi, um, keď bolo povedané, že v nadchádzajúcich 5 či 6 rokoch um, nebude žiadna z nich členskou krajinou a tak ďalej. Takže naozaj musíme ten proces zrýchliť. Ďakujem veľmi pekne, pán Mozulika. Ak tomu správne rozumiem, tak e, mám na zozname posledného rečníka, to je pán Žolt e, Žigazala. E, neviem, či ešte niekto po ňom chce vystúpiť. Ak nie, tak ten rečnícky zoznam môžem uzavrieť. Takže dneska páči Sol 7. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, pokiaľ ide o Maďarsko, my máme záujem a chceme, aby boli krajiny súčasťou integrácie. Je to naša morálna povinnosť tieto krajiny zapojiť do integrácie. Je to našou morálnou povinnosťou preto, pretože po mnohé roky tieto krajiny vynakladali obrovské úsilie s tým, že jedného dňa vstúpia do EÚ. E, hovoríme, o, hovoríme aj o tom, že e, populácia, že ľudia museli vynaložiť e, veľké obete. A je to dôležité pre nás, ale je to aj v záujme, v našom záujme, pretože Západný Balkán je kľúčovým faktorom aj z pohľadu bezpečnosti, je to dôležité pre Európu, pre euroatlantický región, je dôležité, aby sme čo najskôr tieto krajiny integrovali. Pravda je, že e, prístupový proces sa spomajú a to vytvára obrovské vákium v regióne, čo má zase za následok a dosah na záujmy tretich krajín, ktoré e, by radi vyplnili toto vákuum. Preto sa musíme ubezpečiť, že vidíme v ústretí záujmom týchto krajín. Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave únie hovoril o tejto otázke. Hovoril, že rozšírenie je dôležité a že má podporu. Možno dôjde k nejakým rozporom, ale to by určite tento proces zastaviť nemalo. My sme pripravení spolupracovať s komisiou na prípravách strategického dokumentu, ktorý potrebujeme. Potrebujeme aj časový harmonogram v spojitosti so Srbskom. Čiernom hore by sme naozaj mohli začať diskutovať. Potrebujeme preukázať, že a že nastáva pokrok, že napredujeme a pokiaľ ide o Albánsko, chceme sa ubezpečiť, že čo najskôr bude zadefinovaný dátum pre nich. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, tak e, dúfam, že aj oni budú, že aj oni budú mať možnosť e, sa tešiť istým konkrétnejším cieľom, v, ktoré sa ich budú týkať a e, v Bosne-Hercegovine je akčný plán pre členstvo, ktorý sa môže aktivovať. No a pokiaľ ide o, e, o našu krajinu, môžem povedať, že sme sa rozhodli vyslať e, vysoko, vyššie postavených poradcov do Belehradu, Tyrany, Podgorice a tak ďalej. Chceme vysielať týchto skúsenejších expertov a pomôcť krajinám a vládam v regióne pripraviť sa na proces rozširovania. Myslím, že niečo podobné sa deje v prípade Kosova. hovorím, je to v záujme Maďarska a sme, sme odhodlaní pracovať aj naďalej a pomôcť im v tomto prístupovom procese, aby sa mohli integrovať čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, za všetky vaše pripomienky bola to celá škála pripomienok od otázok cez vyhlásenia. Myslím si, že najviac otázok bol na na pána Danielsona. Navrhol by som, aby sme začali pánom Danielsonom, potom udelím slovo pani Eichhorst a nakoniec eh, pánovi Pentusiusu Manus, ak by ste chceli niečo povedať, a pánovi Gadževovi z Bulharska a Vidím, že pán Kukan už odišiel. Tak pán Danielson, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Celá diskusia bola veľmi užitočná. Aj preto, pretože my sa všetci nachádzame v procese úvah o e, stratégii ktorá sa e, ktorá uzrie svetlo sveta vo februári a preto som si s veľkým zámom vypočul vaše užitočné pripomienky. Je jasné, vycítil som potvrdenie za EÚ tu v miestnosti e, dôležitosti regiónu a je a takisto som e, porozumel aj tomu, že podporujete rozširovanie a prístupový proces. Ďalším e, aspektom, ktorý som zaznamenal, je to, že na to, aby sa to zrealizovalo, um, to, so, to, to, to nakoniec potvrdili aj kolegovia v miestnosti, e, že tu vyvstáva potreba reforiem a mnohé z týchto reforiem už započaté boli Niektoré začínajú práve teraz, ale mm, treba zabezpečiť, aby veci fungovali aj v teréne, aby došlo k implementácii. A to nesúvisí len s, kopen- s kodaňskými kritériami. To súvisí aj úzko e, s tým, ako bude vyzerať spoločnosť a so schopnosťou spoločnosti e, generovať príslušný ekonomický rast a prosperitu. To tu tiež bolo povedané, najmä keď sa hovorí o takých otázkach, ako je nezamestnanosť mládeže alebo vyhliadky ekonomiky do budúcna. No a tým tretím aspektom bolo to, eh, aby tá, tá, aby existovala spoločnosť a aby, ich, aby krajiny na tom, tomto procese niekto sprevádzal. Tu zohrávajú veľk, veľkú úlohu európske inštitúcie, a, a ich spolupráca. Pracujeme na tom, že poskytujeme poradenstvo týmto krajinám. Hovoríme o tom, čo treba urobiť, aby došlo k naplneniu očakávaní a ubezpečujeme sa, že sú tu aj sprívodné opatrenia, ktoré sa implementujú a ktoré, za pomoci ktorých sa potom k tomu cieľu dopracujeme. Pýtali sme sa na, pomo- pýtate sa, pýtate sa na pomoc občianskej spoločnosti. Potvrdzujem, že pokiaľ ide o úsilie vynaložené krajinami Západného Balkánu, a ktoré my podporujeme, tak tam je práve kľúčom občianská spoločnosť. A preto podpora, ktorú my e, občianskej spoločnosti podporujeme, bude aj naďalej zásadnou. No a ešte na záver snáď Počul som otázku ohľadne, myslím si, že to zaznelo z úst zastupkyne Assemblée Nationale z Francúzska, že pokiaľ ide o odporúčania pre Balkánsko a bývalú Jugoslánsku republiku Macedónsko, kedy e, sa objavia, kedy k tomu príde. E, môžem vás ubezpečiť, že za komisiu e, my budeme pokračovať, bo postúpime, ak v momente, kedy uvidíme, že kritériá, ktoré sú podľa nás dôležité a o ktorých sme hovorili aj v správe z decembra 2015 a o ktorých sme aj neskôr hovorili konkrétne s krajinami, keď dojde k náplňu týchto kritérií, tak potom komisia pristúpi k odporúčaniam. Ale ešte tam nie sme. Ehm, tešíme sa Tešíme sa, že dôjde e, k tomu a že dôjde e, k realizácii toho, a teda naplneniu kritérií zo strany krajín. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za nesmierne užitočnú a vynikajúcu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán Danielson. To bolo veľmi nápomocné. Ďakujeme za vašu pokračujúcu podporu aj do budúcna. Nech sa páči teraz pani Ajhorst. E, môžete zareagovať či doplniť. Ďakujem. Ďakujem aj poslancom, kolegom. Vieme, že nás čaká veľký kus práce. A Žiadne skratky v tomto procese neexistujú, aj ak by si tak niektorí možno želali. Práca musí prebiehať predvídateľným, rovnomerným, koherentným spôsobom. A dúfam, že potom spoločne môžeme pracovať na pozitívnej retorike, realistickej, ale s tým, že vyšleme tie správne odkazy a budeme využívať na to všetky naše komunikačné nástroje. Je to, je to, veľmi, je to kľúčové. A nejde tu o nejaký nový imič. Ide tu, ide tu o, o zobrazenie toho skutočného, reálneho imidžu. Je to v záujme e, členských štátov a EÚ, aby tento proces bol efektívny a úspešný. Ďakujem veľmi pekne pani Kate Bentus Rosimanus. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, naozaj stručne. My sme my sme zapájali rozličné krajiny do formácií, do zasadnutí eh, formácií, jednotlivých formácií rady. V decembri eh, sme pozvali ministrov kandidátskych krajín na naše zasadnutie. Tam bude prítomný aj komisár Hahn bude to počas Rady pre všeobecné záležitosti a máme pocit, že e, tento typ spolupráce je dobrým formátom a opäť e, tá príležitosť, e, to, o, ktorej, o tých príležitostiach, o ktorých sa tu hovorilo a tá príležitosť, ktorá sa nám tu vyskytne budúci rok, tak do, je veľmi dôležité, aby sme ju aj využili. A za nás e, môžem povedať, že sme presvedčení, že nadchádzajúce predsedníctvo, bulharské predsedníctvo bude zabezpečí opätovne zacielenie, alebo že sa zamerajú pri svojej práci takisto na región Západného Balkánu. Ďakujem. E, vážení kolegovia, záverom mi dovolte povedať Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu. E, Táto chýbajúca skladačka v európskej integrácii je testom ako pre EÚ samotnú a pre krajiny rozšírenia. Ako viete, západný, krajiny západného Balkánu prešli veľký kus cesty, aby sa dostali tam, kde sa nachádzajú teraz, ale nadišiel čas prejsť aj cieľovou rovinkou. E, v každom prípade je to len jedna z tých cieľových roviniek. E, každá nová bude ešte väčšou výzvou ako tá predchádzajúca. Využme, využ, ale tímová práca umožní, že sa ľahšie cez ňu prenesieme e, využíme naše, našu parlamentnú prácu, naše spoločnosti sú silnejšie, ehm, zdieľame európske hodnoty. Náš kontinent čeli mnohým výzvam, ale možno ich prekonať dialogom a spoločným úsilím. Od cestovania, možností študovania, k vylepšenej správe regionálnej spolupráci. Euró- podpora Európskej únie e, prináša konkrétny dlhodobý prínos e, ľuďom, š- populácii šiestich e, Balkáns, západobalkánskych krajín. Nezabúdajme, že e, európske členstvo je cestou smerom k demokratickým, otvoreným a prosperujúcim spoločnosťam. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Tešíme sa, tešíme sa na spoluprácu. Šťastnú cestu domov.